Welcome to this meeting. Srdečne vás vítame. Prvý bod na programe sa týka schválenia programu. Pýtam sa, či sú nejaké námietky. Zdá sa, že nie sú. Budeme sa držať teda programu ďalej bod 2. Tlmočenie. Sú k dispozícii všetky jazyky okrem finčiny, chorváčtiny a malčiny. Ešte mám jedno oznámenie. Dnes popoludní pán Thomas Mann pozval skupinu 18 hostí, ktorí sa zúčastnia schôdze výboru pre zamestnanosť a vypočujú si naše rokovania. Dúfam, že budeme v čo najhojnejšom počte prítomní, keď prídu títo návštevníci. Ak nie sú námietky, tak ich potom privítame. Ďalej bod 3, schválenie zápisnice zo schôdze z 5. marca. Pýtam sa, či môžeme schváliť zápisnicu. Áno. A ďalej nasleduje hlasovanie. Dúfam, že máte všetci hlasovacie kartičky. Vložte si ich prosím do hlasovacích zariadení. Ešte predtým, ako začneme hlasovanie, myslím, že pán Kaza chce predniesť niekoľko slov. Nie, zdá sa, že nie. Takže pristúpime priamo k hlasovaniu. Áno, pán Káza sa predsa hlási o slovo. Problém je v tom, že ešte začíname priskoro. Nemôžeme teda ešte začať, nemáme totiž e, prítomných všetkých e, poslancov. Musíme počkať do 9.30. Ak by sme boli začali o 9, tak by tu celkom iste všetci boli prítomní. Takže počkáme niekoľko minút. A počkáme teda aj s ďalšími následnými bodmi. Začneme hlasovať presne o 6 minút, prosím.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 We will now start. Začneme hlasovať. Dúfam, že všetci máte svoje hlasovacie kartičky pripravené. Aj hlasovacie zoznamy máte pred sebou. Nech sa páči. Nemáme so sebou svoju hlasovaciu kartičku. Prosím teda, aby sa môj hlas potom pripočítavala. Niekedy sa to stáva. Nemôžeme však čakať kým vám ju prinesú. Začneme hlasovať. Dneska budeme hlasovať o návrhu stanoviska o investíciách do zamestnanosti a rastu. Je to e, správa pani Jaslovieckej. Najskôr kompromis D. Kto je Takže kompromis D, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 24 v dvoch častiach. Prvá časť. Domnieva sa, že a tak ďalej potenciál vytvárania pracovných miest je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 25, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Overíme si návrh 25. Máme e, dvoch na viac za EPP. Ešte stále jeden na viac. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis E. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Bolo to tiež šťastné, Nech sa páči. Otváram hlasovanie. Jeden za EPP je opäť navyše. Ešte stále jeden za EPP navyše. Zamietnuté. 33 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 34, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis F. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis G. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Návrh 43 s ústnym pozmeňovacím návrhom EPP. Sú prosím nejaké námietky k tomuto ústnom pozmeňovaciemu návrhu? Nie. Koľko poslancov je prosím proti tomuto ústnemu pozorniacemu návrhu? Je ich viac ako traja, teda to znamená, že sa nebude hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. Budeme hlasovať o pôvodnom, nie takto upravenom ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 44, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis H. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 50, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 51, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 52, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 54, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 55, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 56, kto je za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Návrh 56, otváram hlasovanie. And the vote is closed. Konec hlasovania prijaté. 57, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 58. V dvoch častiach hlasovanie po častiach bolo požiadané zo strany EPP. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? zdržali sa, overíme si. Nech sa páči, hlasujte. And uh, the vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 59, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 60, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis A, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Mohlo by to byť zamietnuté, ale mali by sme si to overiť. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 8. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Návrh 9, a ten je bezpredmetný kompromis B, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis C, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 18, e, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. A ďalej eh, budeme hlasovať o celom takto upravenom stanovisku. Kto je, pardon, hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote. And the vote, one PEPP e too many. Opäť jeden za EPP navyše. Now, uh, the vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté 39 hlasov za, 13 proti. Ďakujeme. Ďalej nasleduje stratégia EÚ pre rovnosť medzi mužmi a ženami po roku 2015. Začneme najskôr návrhom 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 4. Kto je za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 29 hlasov za, ďalej návrh 5. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Rozdielom jedného hlasu. Ďalej prejdeme k návrhu 14. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si návrh 14. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 31 hlasov za, 20 proti. Ďalej návrh 15. Kto je tu ústny pozvňovací návrh, ako vidíte. Ale začneme ešte raz. Návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej. Návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa Zamietnuté. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Dvadsaťpäť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. šesť. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Overíme si návrh 26. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 27. Hlasovanie v dvoch častiach na požiadanie skupiny ALDE. Prvá časť kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overíme si druhú časť návrhu 27. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania.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 Zdá sa, že by sme to mali, asistenti hovoria, že by sme to mali overiť, ale to je umožnené len poslancom, takže Áno, ako člen áno, ale aj asistenti nám tu hovoria, že treba overiť. Dobre, budeme pokračovať v hlasovaní o kompromise B, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis C, za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 39, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme 39. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh, prepačte, kompromis D. Za, proti, zdržali sa, prijatý. which one uh, is that? Amendment 56. Amendment 56. návrh 56. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Päťdesiatdeväť za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis E za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis F za, proti, zdržali sa, prijatý. Sedemdesiat štyri za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací, pozmeňujúci návrh 75 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 76 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis M za, proti, zdržali sa, overíme kompromis M. Otváram hlasovanie. Navyše máme jedného poslanca za EPP, ktorý hlasoval. Ster- teraz je to už v poriadku. Konec hlasovania. Zamietnutý. 78 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis G za G, ano Za, proti, zdržali sa, prijatí. Deväťdesiat za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis H za, proti, zdržali sa, prijatí. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis I za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 85 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. G je, pardon, kompromis je za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 107 eh, za, proti, zdržali sa, overíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijatý. Pozmenujúci návrh. Ďakujem. Pozmenujúci návrh 108 za, proti, zdržali sa, prijatí. Overíme si 108. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 109 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme 109. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. prijatý. Sto desať za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis K za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis L za, proti, zdržali sa prijatí. 112 za, proti, zdržali sa, overíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnutý. Budeme hlasovať k návrhu stanoviska tak, ako bolo pozmenené. Otváram hlasovanie. Stále otvorené. Konec hlasovania. 38 hlasov prijaté. 6, 6 hlasovalo proti. Máme ešte nie? Máme. Budeme hlasovať e, k nariadeniu, ktoré sa týka Európskeho sociálneho fondu. Iniciatíva pre mladých. Začneme pozmeňo, um, úvodným ustanovením číslo 1. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. Pozmeňujúci návrh číslo 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Prejdeme na sedmičku za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Navrh, teraz hlasujem k návrhu správy. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijat Návrh bol prijatý 50 ku 2. Potom budeme hlasovať k návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý 50 ku 2. Hlasujeme aj nebudú trialógy, ale budeme hlasovať každopádne. Treba to, musíme tak uskutočniť z procesných dôvodov. Ide o rozhodnutie vstúpiť do rokovaní s radou, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Oh. We had some problems with the button. Došlo k problémom s tlačidlami. Ako sa zdá, budeme musieť zopakovať. Hlasovanie k návrhu legislatívneho uznesenia. Toto hlasovanie musíme zopakovať. Otváram hlasovanie. Navyše jeden poslanec za EPP. Teraz to vyzerá v poriadku. Uzatváram hlasovanie. Je to v poriadku. Ten istý výsledok sme získali. There is nothing more we have okay. Did we have vote on the mandate? No, no. Ah, yes, We, we did vote on the mandate. Yeah. We did vote on the mandate. Uh, it was uh, 50 minus 2 or something. Okay. Uh, that means that the voting uh, is over. Hlasovanie je tým ukončené. Odovzdám slovo ďalšiemu predsedajúcemu ja budem zastupovať výbor o chvíľku na vypočutí na EHSV. Pôjde o vypočutie k téme Pôjde o tému dopravných spoločností a leteckých spoločností. Za mňa sa ujme predsedania pani Ula Tormes. Okay, colleagues. Vážení kolegovia, skončili sme hlasovanie trošku skôr, ale ja by som predsa len navrhovala, aby sme pokračovali v našom programe. Dopracovali sme sa k bodu 7. Ide o vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie, prispôsobenie zručnosti a kvalifikácií dopytu a pracovným príležitostiam ako spôsob na prekonanie krízy. Odovzdávam slovo pani spravodajkyni Martine Dlabajovej. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vítajte v tejto novej úlohe, v tejto novej funkcii ako predsedajúca. Ja som nesmierne rada, že môžem dnes predstaviť svoj, pr- svoje prvé stanovisko z vlastnej iniciatívy a je mi cťou, že mi táto úloha bola zverená. Zároveň by som rada poďakovala aj tieňovým spravodajcom, ktorí prispeli svojou prácou v tom, tejto skorej etape. Naše stretnutia boli veľmi plodné. Diskutovali sme o dôležitých prioritách jednotlivých politických skupín a ja som naozaj rada, že sa nám to podarilo a bolo to nesmierne príjemné, naša spolupráca. Keď som minulý rok prišla poprvýkrát do parlamentu, bolo mi jasné, čo, ma, čo by malo byť našou prioritou počas e, parlamentného obdobia, najmä v našom výbore, vytvoriť konkurencieschopný pracovný trh v celej Európskej únii. Pracovný trh, e, ktorý by bol schopný prekonať výzvy v dôsledku ekonomických kríz, trh, ktorý by mohol poskytnúť potrebné zručnosti a ktorý by mohol ponúknuť e, kariérny rozvoj, vzdelávanie a tak ďalej. Konkurencie je schopný trh, ktorý by ambiciozne reformoval sám seba v zmysle najlepších postupov v EÚ a ktorý by, ktorý by sa zameriaval na mládež a na zraniteľných pracovníkov. Pracovný trh, e, ktorý by, ktorý by umožnil, že by sa zmenilo vnímanie a ktorý by naozaj vyšiel v ústrety tým, ktorí skutočne hľadajú prácu. Pracovný trh, ktorý by poskytol dostatočné záruky tým, ktorí potrebujú osobitnú starostlivosť a ktorý by motivoval ľudí, aby sa vrácali na pracovné miesta. Ja mám pocit, že je to naozaj naliehavé, aby sme sa na to pozreli, aby sme sa v Európe pozreli na nezamestnanosť, najmä nezamestnanosť mladých, aby sme sa pozreli aj na to, že skutočne máme neobsadené pracovné miesta, zhruba dva, je ich zhruba 2 milióny. To nám, to nám už môže nápovedať, že skutočne potrebujeme lepšie prepojiť zručnosti a vzdelávanie už od skorého veku. Ja osobne mám pocit, že je veľmi dôležité povzbudzovať viac ľudí, aby začali podnikať, aby sme, a treba sa ubezpečiť, aby e, sa na školách vyučovali zručnosti, treba posilniť odborné vzdelávanie a treba plne využiť potenciál pracovnej mobility v rámci Európskej únie. Ja som toto všetko do správy zapracovala podľa mňa sú to najnaliehavejšie záležitosti, ktoré treba riešiť. Samozrejme, my sme boli obmedzení, pokiaľ ide o počet slov v správe, ale ja som tam zapracovala aj požiadavky zo strany tieňových správodajcov, som otvorená spolupráci so všetkými poslancami, aby sme do správy mohli zapracovať aj ďalšie dôležité body. Som si istá, že sa nám podarí tam zapracovať otázky, ktoré sa týkajú sociálnej ochrany a tie, tie časti, ktoré sa týkajú zraniteľných častí pracovného trhu, najmä pokiaľ ide o, o pracovníkov, ktorí sú posti, s postihnutím alebo majú nízke zručnosti. Treba, treba riešiť zelené pracovné miesta, digitalizáciu a tak ďalej. Ide o nesmierne dôležitú správu. Treba na nej pracovať spoločne. Celý výbor musí na nej pracovať. Treba riešiť všetky výzvy, pretože ide o tému na najvyš komplexnú. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa teším na vaše pripomienky, myšlienky, námety, odporúčania, aby sme mohli čo najlepšie slúžiť našim občanom. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pani spravodajkyni. Odozdávam slovo tieňovým spravodajcom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 Chcela by som poďakovať za túto správu a takisto poďakovať aj sekretariatu, ako aj ostatným eh, eh, súčastiam nášho výboru, ktorí zorganizovali eh, túto prácu, pretože naozaj viete, že to bolo, bola veľmi, veľmi dobrá skúsenosť pracovať s Martinou, ktorá naozaj zapracovala všetky naše námety do tejto správy. Táto správa je len východiskovým bodom pre veľmi dôležitú a veľmi zaujímavú diskusiu, pokiaľ ide o o schopnosti ako aj zručnosti na pracovnom trhu obzvlášť eh, pokiaľ ide aj o eh, požiadavky pracovného trhu pre eh, zamestnancov. Takže stanovili sme si niektoré kľúčové záležitosti, ktoré už vyšpecifikovala spravodajkyňa vo svojej veľmi účinnej správe, aké sú tie zásadné zručnosti. Ide vlastne o naštartovanie veľmi ambicioznych reforiem na pracovnom trhu. Môže sa vytvoriť systém vzdelávania, ako aj rekvalifikácie, pre nezamestnaných, pre osob, ktoré sú ohrozené e, nezamestnanosťou takisto. Je to naozaj správa, ktorá e, posilňuje našu prácu. Sú tu e, ďalšie otázky, ktoré by mohli pomôcť mladým pri hľadaní prvého zamestnania. Takisto je táto práca zameraná na ďalšie aktivity a tiež sme tam eh, zdôraznili úlohu, ktorú môžu zohrávať stredná malé podniky. Hlavne rodinné podniky alebo podniky rodinného typu, ktoré sú takisto veľmi dôležité. Eh, tiež eh, už zapracovať podnikateľského ducha alebo to prostredie už do prostredia školy. Toto je veľmi dôležité potom pre budúci pracovný trh. Takže hm, chcel by som, chcela by som zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré boli zapracované do pozmeňujúcich návrhov zo strany EPP, reformy, ktoré sa týkajú pracovného trhu, ale takisto aj sociálnej politiky. Myslím si, že je potrebné, aby sme naštartovali európsky sociálny model, ktorý by zo, m, už zodpovedal tým súčasným požiadavkám pracovného trhu. Nemôžeme vytvárať e, systém, aktivovania eh, pracovných miest bez toho, že by sme zapracovali niektoré nástroje, ktoré naozaj zamestnaní potrebujú, aby mohli sa prispôsobiť eh, novým ekonomickým a sociálnym podmienkam na pracovnom trhu. My ako politici nemáme, eh, mm, nemôžeme ovplyvniť možno ekonomický alebo dopad svetovej ekonomiky na pracovný trh, ale môžeme to prispôsobiť, pokiaľ ide o túto sociálno-ekonomickú situáciu, ktorá sa neustále vyvíja. Mali by sme zabezpečiť monitorovanie, aké sú teda e, tie požiadavky e, na e, rôzne zručnosti vo všetkých sektoroch pracovného trhu. Tieto nástroje už fungujú napríklad v Dánsku, u nás. A na základe toho by sme sa mohli inšpirovať, či by bolo potrebné napríklad možno sa zamyslieť aj nad tým, či miestne čísla alebo miestne údaje, ktoré by nám mohli pomôcť. E, takisto sa treba zamerať aj na e, e, osoby, ktoré sú ohrozené nezamestnanosťou, ale ktoré by mohli takisto stratiť svoje zamestnanie. Chceme pripomenúť, že toto je riešenie, ktoré však nie je takým všeobecným alebo zázračným liekom, ale mali by sme vyšpecifikovať konkrétne podmienky na každý členský štát, takisto na rôzne úrovne kompetencie a zručnosti pre jednotlivé pracovné miesta. Mali by sme vytvoriť takisto aj systém poradenstva Európska únia a hlavne niektoré členské štáty EÚ e, už e, e, zistili, že práve treba poradenstvo je veľmi nedostatkové, hlavne pokiaľ ide o dostanie sa alebo zapracovanie sa na pracovný trh. Toto by sme mali na toto by sme sa mali zamerať, mali by sme sa snažiť takisto podporovať stimuli na to, aby zamestnanci pracovali na tejto veľmi dôležitej reforme ak sa zvýši eh, mm, úroveň eh, zručnosti, tak takisto aj na pracovnom trhu budú môcť byť ľudia konkurencieschopní. Mali by sme vytvoriť eh, také školenia, také Mm, druhy vzdelávania, ktoré by mohli naozaj e, e, študentom priblížiť e, pracovný trh a takisto ich naň pripraviť. Ďakujem pekne za všetku spoluprácu Martine a som pripravená zodpovedať ďalšie otázky. And I now... Ďakujem veľmi pekne. Odozdávam slovo SAD, Jutta Steinbock. Ja, ich vertrete Agnes Jungerius. Ja zastupujem našu teňovú spravodajkyňu. Agnes, tá teda tu totiž dnes nemôže byť. Pani Jungerius poďakovala spravodajkyni. Ja v mene tiež ďakujem. Myslím si, že správa je dobrý základ, ale z našho pohľadu tam chýba niekoľko hlavných bodov. Hlavná pozornosť správy sa venuje pracujúcim a tým, ktorí hľadajú prácu, ale chyba tu popis, presný popis aktuálneho stavu trhu práce a taktiež víziev, ktoré pred nami stoja vzhľadom na čoraz vyššiu flexibilizáciu. Preto by v správe podľa nášho pohľadu nemali byť spojené, eh, nemali byť spomenuté len stránky mm, ponúkuje aj dopytu. My e, podporujeme myšlienku duálneho vzdelávania, taktiež praktických e, časti vzdelávania, ale musíme zdôrazňovať, že tu musí ísť o kvalitatívne vysoké, a teda kvalitné odborné praxe. Taktiež by sa mali spomenúť explicitne výzvy, ktoré súvisia s digitálnou revolúciou, pretože tu sa stráca veľký počet pracovných miest, najmä um, v strednej časti pracovného trhu. Na pracovnom trhu chýbajú isté miesta v strednej časti, ale vzhľadom na veľmi rýchly rozvoj sa mnohé činnosti nahrádzajú automatickými zariadeniami, robotmi a tak ďalej. A je tu riziko polarizácie pracovného trhu na jednej strane sú to mimoriadne vysoko kvalifikované pracovné miesta, veľmi dobre zaplatené, a na druhej strane eh, veľmi nízko kvalifikované pracovné miesta, zle zaplatené, e, za prekérnych podmienok a tak ďalej. Mm, správa preto by v každom prípade mala obsahovať eh, aj očakávané efekty tohto vývoja. Kľúčová otázka v tomto smere znie, ako môžeme naďalej zabezpečiť dostatočnú, e, dostatočne kvalitnú prácu aj pre nízko kvalifikovaných pracujúcich e, a to nemôže byť len e, v zodpovednosti tých, ktorých sa to priamo týka. Aj zamestnávateľia sa musia ujať svoje zodpovednosti vo vzdelávaní, v ďalšom vzdelávaní v školeniach, musia do nich investovať, musia zvyšovať remeselnícke zručnosti, taktiež koncepty ako celoživotné vzdelávanie, musia mať podporu. Nejde tu len o presné obsadzovanie pracovných miest, ale ide aj o to, aby sa vytvárali vhodné pracovné miesta. Naša skupina SAD predloží celkom iste pozmeňovacie návrhy v tomto duchu. K správe ďakujem. Thank you. Ďakujem. Odostávam slovo pani McIntyre. Thank you. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som Martine poblahopriať. Myslím si, že robila obrovský kus práce. Myslím si, že eh, je to správa súhrná, pokrýva mnohé body. Ja som sa veľmi tešila, že budeme ako výbor pracovať na tejto téme a ja si myslím, že Martina sa venovala veľmi súhrne všetkým aspektom, ktoré sa týkajú tejto témy. My predložíme pozmenujúce návrhy, aby sme podporili mnohé z toho, čo bolo povedané. Napríklad eh, by sme tam mohli doplniť uvítanie eh, Erasmu pre mladých podnikateľov. Ja mali by sme tam dať niečo o potrebných zručnostiach pre mladých ľudí, aby mohli začať podnikať. Je to jedna z vecí, e, ktorá má podporu, ale predsa len podľa mňa by sa mala ešte podporiť v texte. Domnievam sa, že potrebujeme skvalitnenie vodcovstva, e, finančných zručností, manažerských zručností a aby boli náležite vybavení, aby si uvedomili svoj pot- potenciál, aby neboli len zamestnancami, ale aby sa mohli stať aj zamestnávateľmi, aby mohli začať podnikať a najmä, aby mohli využiť nové trhy, inovácie, ktoré budú v budúcnosti k dispozícii. Mm, nedávno začali spoločnosti um, vrácať späť do Európy svoje prevádzky a tak ďalej. A to budú práve príležitosti pre tvorbu ďalších zamestnaneckých miest. A máme práve v Európe teraz unikátnu príležitosť, aby sme proces, proces ubezpečovania urýchlili vieme, že zručnosti musia zodpovedať eh, vzdelávaniu a tak ďalej. To je niečo, čo Martina zdôraznila vo svojej správe. Ak môžeme nejakým spôsobom anticipovať a ak sa môžeme pozrieť, ak môžeme zanalizovať si potrebné zručnosti a aby sme pomohli potom aj spoločnostiam takýmto spôsobom, aby mohli zamestnávať do budúcna mladých ľudí. Ja si myslím, že um, budeme konštruktívni a budeme môcť určite podporiť túto vynikajúcu správu. Ďakujem veľmi pekne pani McIntyre. Pani López Agule. So, Mrs. Lopez is... Pani López nie je prítomná. Je tu niekto E, namiesto nej za GUE? No. Zdá sa, že nie. Pôjdeme ďalej k FTT. Prepačte, zabudla som na zelených, nebolo to úmyselne. Terry Reimke za zelených, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúci návrh správy. Naša skupina súhlasí s tým, že ide o tému, ktorou by sme sa mali zaoberať, najmä e, s ohľadom na situáciu v časoch krízy. Predsa len mi dovolte ale zo pár všeobecných pripomienok, predtým než sa dostanem k jednotlivým podrobnostiam. ktoré potom budú predmetom našich pozmenujúcich návrhov. Podľa, podľa mňa jednou z úloh EÚ je vytvoriť pracovný trh, ktorý skutočne slúži potrebám ľudí. A ja mám stále pocit, že niekedy to prevraciame a um, je to tak, že sa, to, že sa prispôsobujeme pracovnému trhu. Hovoríme o vzdelávaní, zručnostiach, ale my ako zelení sa domnievame, že ak prisúdime e, určitú zodpovednosť ľuďom, ak ich motivujeme správne, tak potom takýmto spôsobom prispejú, prispejeme k sociálnemu blahobytu, ale aj k ekonomickému blahobytu Európskej únie. Podľa mňa ide o niečo, čo by sme veľmi radi videli v správe v podobe takého všeobecného tónu, keď sa pozriem na situáciu, ktorá panuje teraz v Európskej únii, máme štúdie, ktoré boli uskutočnené k problematike nezamestnanosti mládeže a vidíme práve, že e, zručnosti nie sú primerané. Vidíme, že často chýbajú aj kvalitné pracovné miesta a na, našim cieľom nemôže byť vytvárať eh, len nejaké prechodné ehm, pracovné miesta, že absolvujú celú sériu stáží namiesto toho, aby mali trvalé pracovné miesta a perspektívy na pracovnom trhu. Ako som povedala, zručnosti pre mladých ľudí, ponúkanie takýchto zručností je kľúčové, ale zároveň by sme mali pracovať aj na kvalitnom vzdelávaní. Mali by sme dať mladým ľuďom šancu, aby sa mohli rozvíjať, aby naše vzdelávacie systémy boli otvorené, aby neriešili len potreby pracovného trhu, ale aby riešili aj potreby jednotlivcov. Pokiaľ ide o správu, my potom podrobnejšie by sme radi nadniesli následovné veci je pre nás kľúčové. Keď sa hovorí o pracovnom poradenstve, bolo by dobre, aby, to, aby nešlo na profesionálne poradenstvo, ale bolo by dobre, aby išlo aj o poradenstvo um, medzi kolegami, medzi študentmi, aby si jeden druhému mohli napomôcť potom by sme radi zdôraznili úlohu neformálneho vzdelávania, keď sa pozrieme na zručnosti, keď sa pozrieme na to, odkiaľ získavajú mladí ľudia svoje zručnosti. Často ide o neformálne vzdelávanie. A to je, to je základom úspešnej kariéry na pracovnom trhu. To by sme ešte radi počiarkli v tom zmysle, že si želáme um, umožniť takéto neformálne vzdelávanie pre mladých ľudí a všetkých ľudí v EÚ. Ešte by sme radi e, zdôraznili to, e, že vzdelávacie organizácie by mali byť považované za jedných z hlavných aktérov a budovateľov vzdelávania, ktoré je orientované na budúcnosť e, a mali by byť vždy zapojení do procesu rozhodovania, pretože keď formujeme vzdelávacie systémy, kde sú študenti um, zapojení do rozhodovania, tak takéto systémy im budú slúžiť oveľa lepšie. A ešte jednu vec, už to bolo predtým povedané. Tam, kde existujú najlepšie postupy v súvislosti s učňovstvom, um, spomeniem duálny systém, a v tejto súvislosti treba riešiť rozličné výzvy aj v spojitosti s rozmanitosťou v EÚ. umožní to zastabilizovať pracovný trh, umožní to praktické skúsenosti pre mladých ľudí, ale zároveň bude vzdelávací systém kvalitný. Naozaj by sme sa mali prizrieť tomu, ako to podporiť z našej strany, zo strany Európskej únie. Ďakujem. Thank you very much to the Greens. Ďakujeme pekne zeleným a teraz dám slovo skupine EFDD. Pani Begin, nech sa páči. La ringrazio. Chcem vám poďakovať, chcem pri, využiť túto príležitosť, aby som poďakovala Martine za jej správu, hlavne pokiaľ ide o, jej, o ten účel tejto správy, ktorý navrhuje, ktorá v podstate popísala jeden z najväčších problémov súčasnej v súčasnosti v Európe, čiže nezamestnanosť, nezamestnanosť hlavne u mladých. E, myslím, že toto je aj e, nástroj, ktorý navrhuje, je jeden e, zo spôsobov, ako sa dostať z krízy. Pomoc môže byť rôzna, pretože aj korene krízy sú rôzne. Chcem povedať, že Mm, mali by sme skôr e, sa zamerať nielen na dopad, ale takisto aj na príčiny alebo korenie krízy. E, keď tak neurobíme, e, tak môžeme si to vypracovať vynikajúcu prácu, ale potom výsledky môžu byť trošku také rozpočité tým chcem povedať, a nechcem zachádzať do detajlov e, správy, ktorú samozrejme veľmi pozitívne hodnotíme a môžeme ju ešte, ešte e, vylepšiť e, tam, kde je to možné. Chcela by som zdôrazniť skutočnosť, že keď sa vylepšujú napríklad vzdelávanie alebo prístup na pracovný trh a tak ďalej. Určite sú to pozitívne signály, ale podľa mňa by sme mali zdôrazniť takisto aj niektoré ďalšie dôležité body. Hovoríme veľa o mobilite e, e, pracujúcich medzi, alebo teda v rámci EÚ, čo je síce fakt, ale podľa mňa Mm, e, nie je to dostatočne vysoké. Prečo je vlastne táto mobilita nízka? len kvôli tomu, že by nemali e, zručnosti alebo technické e, skúsenosti, nie. Mobilita by nemala byť vlastne povinnosťou, ale mal by to byť taký výber pracujúceho, ktorý sa rozhodne proste, že bude mobilný a tak ďalej. Mali by sme zabezpečiť hlavne mobilitu pracujúcich a jej posilnenie v tých krajinách, kde to nie je ešte také bežné. len preto, že napríklad v Taliansku Taliansku. časokrát e, pracujúci z juhu Talianska odchádzajú do e, Nemecka, aby našli svoju e, prácu. Prečo sa nesnažíme toto vyriešiť v rámci Európskej únie, kde by to mohol byť nástroj práve na vyriešenie nezamestnanosti, pretože máme krajiny, kde je veľmi nízka nezamestnanosť kde je práve veľmi vysoká. E, nemôžeme byť euroskeptikmi, mali by sme naďalej pracovať na toto, e, snažiť sa navrhnúť e, také riešenia, aby sme odstránili tieto rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Neviem, že či takouto reakciou by sme mohli vytvoriť základy pre vyriešenie takéhoto problému, ale mohli by sme sa oveľa viacej začať zamýšľať nad touto otázkou. Čiže nevyriešiť možno dopady integrácie, ktoré ktoré už možno na začiatku neboli správne ošetrené. Prepačte, že som teraz trošku tak zašla bokom, ale sú tu ďalšie veľmi dôležité body, ktoré boli spomenuté. Veľmi sa mi páčil napríklad bod, ktorý sa týka stredných a malých podnikov. Stredné a malé podniky, ako vždy pripomíname, je mm, chrbtová kosť našej ekonomiky v mnohých e, štátoch, ale celkovo aj v rámci EÚ tiež eh, dôležitosť eh, pomoci, ktorú by sme mali udeliť eh, stredným a malým podnikom práve aj kvôli ich dôležitej úlohe, ktoré zohrávajú aj kvôli tomu, že by potrebovali možno nielen poradenstvo, ale takisto aj pomoc, ktorá je pre nich veľmi dôležitá. Toto je v tejto oblasti ako som už povedala, základnou vecou a takisto aj podpora napríklad Green Economy, ktorá by mala byť e, tiež e, zapracovaná tam, kde je to možné. Bolo by veľmi dôležité, keby, začať, e, keby sme začali keby sme začali podporovať práve pracovné miesta tohto typu. Práca sa môže, alebo celkovo táto správa sa môže vylepšiť. Mali by sme sa snažiť vytvoriť napríklad dopyt v rámci pracovného trhu. Samozrejme, aj keď budeme sa snažiť urobiť eh, neviem čo, vždy budú takí, ktorí pracovné miesto nezískajú, pretože vždy bude určitý nedostatok pracovných miest. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne v skupine EFDD aj eh, ostatným tedemým spravodajcom. Viacero poslancov požiadalo o slovo, ale ešte predtým, ako uzavrieme zoznam rečníkov, chcem spomenúť, kto presne požiadalo slovo. Pani Fontani za EPP, ďalej pani Milana a pán Katera za SAD, pani Mora Chartier za EPP, pán Cambon za ALDE a ešte sa pýtam, či niekto ďalší o slovo. Ak nie, týmto uzatváram zoznam rečníkov Najskôr e, pani Morazekatý za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Poprvé by som chcela poblahoželať e, našej e, spravodajkyni Martini Dlabajovej za túto vynikajúcu správu, ktorá je veľmi komplexná, takisto veľmi vyvážená. Absolutne súhlasím s ňou, že je potrebné zdôrazniť otázku mobility. Je potrebné podporiť takisto aj e, výmenu dobrých skúseností, ale sú tu aj ďalšie témy, ktoré by bolo potrebné upresniť viac. Konkrétne, keď hovoríme o mobilite, ktorá je jednou z kľúčových prvkov tejto správy, jedna z možností, ktoré by sme mohli posilniť, je uznávanie kvalifikácií medzi jednotlivými členskými štátmi, ktorá by uľahčila hľadanie práce, pretože v tejto chvíli uznávanie kvalifikácií a diplomov je naozaj ešte nedostatočná medzi jednotlivými členskými štátmi a tiež je zrejme, že Európska únia sa musí opierať eh, v rámci svojej výroby o excelentnosť a je potrebné zabezpečiť veľmi vysoko kvalifikovanú pracovnú sílu, ktorá by bola vyvážená. Pretože nemôžeme strácať do zreteľa, a to je konkrétne v prípade Španielska veľmi dôležité, že počas posledných rokov sa vytvorilo bola obrovská priepasť medzi jednotlivými kvalifikovanými pracujúcimi osobami. Máme napríklad veľmi vysoko kvalifikovaných eh, pracovníkov a potom máme strašne veľa takých, ktorí nemajú žiadnu kvalifikáciu, žiaden diplom. A preto je potrebné odstrániť tento rozdiel. Je potrebné naozaj zabezpečiť, aby sme mali stredne odborne vzdelaných eh, ľudí. Eh, nemôžeme ponechať mladých len tak, aby nezabezpečili si dostatočné vzdelanie, aby mali zvládnuté dostatočné požiadavky na e, kvalifikáciu. To momentálne sa napríklad u nás deje. A preto máme e, vážne obavy práve o týchto mladých. Preto, a myslím si, že niektorí z mojich kolegov už o tom hovorili, je potrebné podporiť duálne vzdelávanie, pretože tak uznáme jeho pridanú hodnotu a takisto je to jeden zo spôsob, ako získať dobre pracovné možnosti, ktoré by boli atraktívnejšie pre našich mladých. Tiež hovoríme o získavanie kvalifikácie pre obyvateľstvo. Myslím si, že by sme to mali takisto podporiť. Treba však e, nezabúdať na dezertifikáciu mnohých poľnohospodárských oblastí. To je tiež veľmi dôležité. Mali by sme už predchádzať požiadavkám budúcich e, zručností, kde e, tieto môžu byť dôležité na pracovnom trhu a pre jeho prístup na tento pracovný trh. Mali by sme už začať vytvárať programy odborného vzdelávania, e, ktoré by boli na to vhodné a takisto by bolo potrebné vytvoriť e, také programy, kde by e, tieto boli zamerané viac na regionálnu a miestnú úroveň. Ďakujem pekne, pani predsednička. Thank you, thank you very much. I now... Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani Milin. Merci, madame la... Ďakujem pekne, pani predsednička. Opätovne počúvame o veľmi vážnych eh, témach, eh, o veľmi polemických eh, veciach, eh, ktoré len zintenzívňujú to, že viac ako po 50 rokov po vytvorení Európy ešte sa nám nepodarilo dospiť eh, žiadanú úroveň. A to tempom, ktorým sa uberáme, ten program zamestnanosti pre 21. storočie, ktoré sme chceli mať k dispozícii, nebudeme mať možno ani v 22. storočí. Vo francúzsku tomu hovoríme, že posunte tie otvorené dvere. V medicíne, je to ešte oveľa vážnejšie. Hovorí sa o tom, že predná časť mozgu je schopná hovoriť eh, naozaj brilantné veci, avšak nikdy neumožní eh, to, aby sme eh, sa dostali k činom. Už nie je tolerovateľné pre milióny nezamestnaných, hlavne pre mladých nezamestnaných alebo tých, ktorí majú len dočasnú prácu, aby sa čakalo že Európa im nakoniec neposkytne príležitosť, aby získali prácu. K obsahu je zrejme, a naša kolegyňa to povedala, že tie nerovnováhy sú veľmi rôzne medzi jednotlivými regiónmi, medzi jednotlivými štátmi Európskej únie. A preto, a ak sa opierame hlavne o stredné malé podniky, ktoré sú práve tým e, dôležitým e, schopným životoschopným prvkom, ktoré by mohli na toto zareagovať, že nemáme vlastne taký nástroj, ktorý je lokálnom regionálneho charakteru, tak ako to využívame aj vo Francúzsku, to bola to vnútorné e, profesné zoskupenie pre odborné zamestnanecké miesta alebo remesla, ktoré sú práve tou e, dôležitou príležitosťou pre Eh, zabezpečenie rovnováhy medzi dopytom a požiadavkom, čiže krátkodobé 12 až 24 mesačné odborné vzdelávanie, ktoré umožní eh, osobám, ktoré nemajú kvalifikáciu, aby získali bezpečnú prácu a za veľmi krátky čas. Toto umožní eh, ponechať si aj miestne miesta, takisto aj miestne bohatstva ponechať si v rámci regiónu a vyhnúť sa decentralizácii, aby teda nezamestnaní a hlavne robotníci nemuseli neľudsky e, prijímať e, e, nedôstojné podmienky a myslím si, že toto by sme nemali strácať zo zreteľa, aby celá Európska únia naozaj vypracovala konkrétne požiadavky v tejto oblasti, ktorá sa netýka nielen mikroekonomiky, ale ktorá je naozaj myslím si, že tou, tým kľúčovým prvkom pre všetky členské štáty. Takže ja by som vám chcela odporúčať, aby ste sa venovali tomuto nástroju oveľa pozornejšie. Ďakujem. Thank, thank you very much. Ďakujeme. Teraz dám slovo pánovi e, Gutierrezovi z Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Veľmi pekne ďakujem takisto Martine za túto e, vynikajúcu prvú prácu, za tento návrh e, správy, na ktorej môžeme pracovať veľmi účinne s Martinou a podarilo a upracovali sme a podarilo sa nám dosiahnuť veľmi dobré kompromisy, veľmi dobrú správu, pretože je táto téma kľúčovou. Potrebujeme ešte veľmi vážne zhodnotiť eh, súčasný pracovný trh v Európskej únii, aby sme mohli čeliť eh, tým veľkým rozdielom na európskom pracovnom trhu a tým e, vážnej situácii na tomto pracovnom trhu. Európska hospodárska kríza zvýšila tie nedostatky, zvýšila tie rozdiely, zvýšila e, nezamestnanosť v rámci členských štátov. Hm, pani spravodajkyňa to vo svojej správe pripomína. Zvýšila rozdiely, ktoré už existovali predtým medzi kvalifikáciami, medzi odbornými pracovníkmi, ktorí sa snažia získať prácu na pracovnom miestu. Je tu problém áno nízkej kvalifikácie, takisto je tu aj problém, ktorý ste spomínali do šírky, ktorej, že máme veľmi vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí nemajú vôbec prácu, ktorá by bola adekvátna ich vzdelávaniu a takisto ani vhodné ocenenie. Máme ďalšie vážne témy, ktoré e, sa týkajú napríklad e, možnosti mobility pracujúcich medzi jednotlivými členskými štátmi, e, kde by boli zabezpečené takisto ich práva. A preto by sme mali si uvedomiť, že máme takú správu, ktorá by mala byť veľmi ambiciozná, pretože európsky pracovný trh v súčasnosti je veľmi rôznorodý. A je teda našou povinnosťou ako som už povedal, pracovať na tom, aby sme tieto rozdiely, tieto nerovnosti znížili. Mali by sme najprv správne zhodnotiť eh, pracovný trh a eh, to sa eh, ide ruka ruke s problémom kvalifikácie. Takisto aj s tým výrobným modulom, ktorý sme v Európe používali. Je veľmi dobré to, že bolo spomenuté, že by sme mali pracovať na veľmi vysokej kvalifikácii. Je pravda, že to nie je kompatibilné eh, s tým, čo robí a mnohé členské štáty, kde sú a vypracovajú rozpočet eh, pre eh, univerzity, pre celoživotné vzdelávanie alebo vôbec sa nepodporuje treba duálne vzdelávanie. Nie je tu napríklad zdôraznená otázka odborného vzdelávania, takisto aj výbor, výro, otázka výroby. Mali by sme teda vlastne nielen sa zamerať eh, na prepojenie treba z podnikov a súkromného sektoru s eh, otázkou školstva, ktoré by so, s odborným vzdelaním. Mali by sme naozaj vytvoriť také eh, um, systémy vzdelávania, ktoré by boli ale adekvátne zabezpečenie ne eh, financiami z rozpočtu. Toto prepojenie je veľmi dôležité, avšak nejde len o priame prepojenie treba s podnikmi, ktoré eh, je naozaj kľúčové, ale eh, naozaj prepojenie aj do budúcnosti, pretože je tu veľmi slabé prepojenie na otázku vzdelávania a na budúce pracovné ponuky, ktoré nám pracovný trh ponúkne. E, takže naozaj e, to e, nie je vôbec ohľadnené z otázky alebo z hľadiska 10, 15 alebo 20 rokov, ktoré nás čakajú na pracovnom trhu. Mali by sme sa nad tým zamyslieť zamyslieť sa nad tým, ako to bude vyzerať v budúcnosti. A preto by sme sa mali zamerať, aké budú teda tie naozaj skutočné pracovné miesta v budúcnosti a tomu prispôsobiť vzdelávanie tak e, ako e, tomu bolo aj v tých predchádzajúcich rokoch. Pokiaľ ide o konkurenciaschopnosť, e, ktorú spomína takisto spravodajkyňa v návrhe správy, nezávisí to len a len od reformy pracovného trhu ktorú sme zatiaľ realizovali doteraz, ktorá sa opierala o flexibilitu a o vnútornú mobilitu, o, keďže sme dostatočne nezvyšili produktivitu, tak potom konkurencieschopnosť našich pracovných trhov a našich hospodárstv, ktoré sa obierajú o inovácie, nebola, neboli dostatočné v niektorých členských štátoch, napríklad v, v Grécku máme 50% nezamestnaných v, v Španielsku, takisto máme veľký počet nezamestnaných a takisto pokiaľ ide aj o Mzdy tie sa v, Špani- v Grecku znižili o 40%, v Španielsku 21% a v ďalších členských štátoch je to podobne. Takže potrebujeme naozaj takých uh, pracovníkov, ktorí by boli konkurencieschopní, ale, takých, ale nie, uh, aby sme to prepájali len e, s e, mzdami. E, my sa snažíme ako keby nájsť pracovník, ktorý je veľmi iná iný odlišný od toho, čo e, sme zamýšľali. Mali by sme sa snažiť zabezpečiť kvalitu e, zamestnania, pretože 90 pracovných miest, ktoré sa vytvárajú v súčasnosti, sú naozaj veľmi nízke kvality. A preto aj e, pracovný trh by mal byť prepojený s kvalifikáciami, avšak s takými kvalifikáciami, ktoré by musíme my poskytnúť a potom musíme poskytnúť daným kvalifikáciám aj dôstojné pracovné miesta. Ako hovorí Eurostat, za posledných 5 rokov už o 8 miliónov uh, eh, znižil počet uh, um, klasických eh, pracovných eh, eh, zmluv. O ďalšie milióny sa znížili pracovné zmluvy na polovičný alebo trojštvrtinový pracovný úvezok a tak ďalej. Takže mali by sme naozaj teraz sa zamerať nie len na pracovné kontrakty podľa jednotlivých hodín, ale mali by sme si uvedomiť, že len flexibilita sa zlepší konkurencieschopnosť našeho hospodárstva. Nemáme dostatočné mzdy a to spôsobuje aj to, že v 10 pracujúcich v Európskej únii momentálne žije pod prahom chudoby. Tieto veci by sme mali vyriešiť a všetky tieto veci by sme mali ošetriť tým, že urobíme jasnú analýzu pracovného trhu, aby sme mohli navrhnúť adekvátne riešenia. Tak ako som už povedal, som veľmi spokojný s e, týmto návrhom správy, ktoré e, jasne označuje, ktoré sú tie hlavné problémy a určite, že môžeme pracovať e, efektívne na ňom s e, Martinovou a budeme sa snažiť naozaj predložiť veľmi dobrý e, základ, e, vyrobiť dobrú analýzu pracovného trhu, aby sme mohli navrhnúť riešenia, ktoré nebudú hneď plodné z otázky krátkeho, mm, krátkodobého hľadiska, ale ktoré môžu priniesť svoje plody o niekoľko 10 až 15 rokov. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pani Morán Šachti, VPP. Merci beaucoup, madame. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako aj mnohí moji kolegovia už predo mnou to povedali, máme pred sebou veľmi dôležitú tému. A e, náša kolegyňa Martina vypracovala veľmi e, zaujímavý e, prvý krok, túto správu, o ktorú sa musíme opierať. Aká je situácia, pred ktorou sa nachádzame, ktoré musíme čeliť a čo musíme zapracovať ako odporúčania. Prvý bod spočíva v tom, že máme pred sebou veľmi dôležitú a masívnu evolúciu, rôznorodý vývoj pracovnej pyramídy. Sú to Um, zamestnanecké miesta, ktoré majú veľmi nízku kvalifikáciu, ktoré sa nám strácajú, 15 do roku 2020. Uh, tieto, o tieto prídeme ale takisto aj na tej najvyššej úrovni tejto zamestnaneckej uh, pyramídy 15 zamestnaneckých nových miest s vysokou kvalifikáciou takisto sa zrazu objaví. A takže celá táto zamestnanecká pyramída musíme zabezpečiť, aby sa vyvíjala. A toto je tá prvá ťažkosť, pretože e, toto je taká masová evolúcia, ktorej musíme čeliť, e, ktoré nevydaných rozmerov. A teda táto prvá e, masová evolúcia nemôže byť realizovaná len na, alebo opieraná o základné vzdelávanie ani o ďalšie vzdelávanie, pretože toto všetko podniky nepotrebuje. Je oveľa dôležitejšie z dlhodobého hľadiska, aby sme boli oveľa efektívnejší, pokiaľ ide o naše reakcie. Takže ďalší bod, ktorý by som chcela zdôrazniť, je ten, že táto evolúcia, tento vývoj vytvárania pracovných miest sa úzko spája s strednými a malými podnikami, pretože 80 pracovných miest vytvárajú práve stredné a malé podniky. Sú to tie, ktoré majú najväčšie ťažkosti, aby mohli zabezpečiť ďalšie vzdelávanie, ktoré by mohlo prispôsobiť eh, pracovníkov eh, na eh, nové potreby. Takže potrebujeme naozaj ošetriť tieto potreby ďalšieho vzdelávania a tiež zabezpečiť to, aby ten čas nebol dlhý na toto ďalšie vzdelávanie. Takže okrem tých odporúčaní, ktoré sú nám predložené, pokiaľ ide o ďalšie vzdelávanie, mali by sme zapracovať aj e, validáciu treba odbornej skúsenosti e, do e, tohto ďalšieho vzdelávania, to je veľmi dôležité. A na druhej strane pracujeme na aj na zapracovanie a uznanie treba z skúseností a zručností, ktoré neboli plodom klasického vzdelávania, ale však ide o naozaj veľmi dôležitý Eh, hnací motor preto, aby eh, mladí mohli eh, získať pracovné miesto. Toto ide, tento vývoj, oveľa rýchlejšie, ako to si vieme vôbec predstaviť. Takže je potrebné uznať takisto aj zručnosti, ktoré boli získané mimo klasického vzdelávacieho systému. Toto je veľmi dôležité. Eh, oprime sa o asociácie. Eh, všetky tieto eh, zručnosti, ktoré boli získané pracujúcimi mimo klasického vzdelávania v životopise, by sme mali uznať, akýkoľvek stupeň, o akýkoľvek stupeň vzdelávania išlo. A ďalší bod spočíva v tom, že sa nachádzame pred extrémnou masívnou nezamestnanosťou mladých. A keď budeme stále hovoriť len o validácii e, zručností e, a získaných e, schopností, tak potom stále tých mladých necháme pred dverami získania pracovného miesta. Mali by sme hovoriť o tretej dimenzii teraz, o treťom rozmere a to je veľmi dôležité. Ide o rozmer schopností, kapacít. Pretože mladí majú tieto schopnosti ktoré e, sú schopné použiť e, aj v životopise by sme mali tento tretí rozmer pridať, čiže uznanie e, nadobudnutých odborných skúseností, zručností, aj keď z neformálneho sektoru, ale naozaj, aby sme túto validáciu uznali. Pretože ak nie, tak stále budeme mať tento, túto priepasť medzi mladými, ktorí už pracujú, ktorí sú už zamestnaní, ktorí sú však ohrození, že stratia túto prácu, ak nebudeme naďalej uznávať ich schopnosti, ktoré získali takýmto spôsobom hm, a medzi mladými, ktorí ešte prácu nezískali. Takže toto je veľmi dôležitá téma, ktorá mi veľmi leží na srdci, pretože vidíte, kríza a všetky tie politiky, ktoré sme sa snažili realizovať, tu ohrozili mladých Eh, oslabili ich situáciu, oslabili situáciu takisto aj mladých v tomto sektore a žien. Eh, ja som eh, si vypočula pani Milen ohľadom tých jej veľmi dobrých a rozumných rád. Dúfam, že budete hlasovať správu o základnom nástroje pre zamestnanie mladých, pretože my môžeme poskytovať veľmi dobré poradenstvo a veľmi dobré e, formulky alebo e, rady, avšak e, Európa musí prekročiť tento prach a preto musíme aj tieto veci odhlasovať. Ďakujem. Now... Ďakujeme teraz pán jean za Alde. Muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja mne sa veľmi páči práca mojej kolegyne Martiny. Myslím, že to nie je zvykom, ale táto, jej práca sa mi zdá skutočne úprimne veľmi dobrá a ja by som chcel poprosiť, aby ste si zapísali, aby ste zobrali na vedomie to, čo tu bolo povedané. Pačili sa mi myšlienky zástupkyne zelených, ktorá hovorila o neformálnom vzdelávaní, pretože vzdelávanie je niečo dynamické, čo sa neustále vyvíja. A takisto sa mi páčilo, čo bolo povedané o mobilite v Európe zo FDD, keďže mobilita je aj kultúrnej povahy a tak ďalej. Veľa vecí tu bolo povedaných. E, pán, pán Gutierrez hovoril o tom, e, ako je to momentálne v Španielsku. Ja budem už len veľmi stručný, veľa už bolo povedané. Nastavme dobre názov správy. Začíname totiž do toho zapracovať veľa vecí, dávame tam niečo, hovoríme o, o 21. storočí, hovoríme o európskom pracovnom trhu, to ale neexistuje, ani to nebude existovať, ale pracovný trh to je niečo veľmi technické a pracovné trhy sú, sa, sa rôznia aj v rámci štátov, um, v rámci EÚ Všetko ide o kultúrne javy, ale zároveň to, zároveň to súvisí aj s produktívnou štruktúrou našich štátov. Hovoríme o modele pracovných vzťahov, ktorý by umožnil lepšiu konkurencieschopnosť a na záver sa ešte hovorí o vyvážení medzi ponukou a dopytom a medzi zručnosťami a požiadavkami trhu. K tomuto by som rád povedal dve veci. Poprvé, e, bolo vynaložené veľké úsilie v prípade um, vývoja pracovného trhu. K tomu bolo vykonaných obrovský rad štúdií. Ja len chcem chcem odporučiť štúdie, ktoré boli vyskočené v rámci EHSV, tam, kde som predtým pôsobil, alebo štúdii, ktorá, ktoré, ktoré pripravila mm, Dublinská, Dublinská nadácia. Mm. Svet je tak komplexný a tak rýchly, že jednoducho to očakávanie, tá anticipácia môže byť len obmedzenej povahy po druhé, domnievam sa, e, práca v časoch hlbokej krízy, ktorá má vplyv nielen na mladých, zamestnanosť mladých, nuž nemôžeme vytvárať správu, ktorá by bola utopiou. Nemôže byť niečím, kde povieme, ako by sme si to predstavovali do budúcna, ako by mali byť pracovníci kvalifikovaní do budúcna, pretože tomu tak nebude. Uh, my musíme my musíme riešiť základné potreby. Pracovný trh nemá potreby, má isté pravidlá, ako funguje. Čiže každá krajina môže mať riešenie v rukách alebo nie. Hovorilo sa tu o, o, o typoch zmluv a tak ďalej. Hovorilo sa tu o situácii v Nemecku, e, o celoživotnom vzdelávaní. Malé a stredné podniky v Nemecku sa ale líšia od tých na juhu Európy a môžu si dovoliť to, že sú strednými podnikmi, že majú veľkú pridanú hodnotu, môžu si dovoliť investovať, mali by investovať, pretože podnikateľ vie, môžu si dovoliť vzdelávanie, môžu investovať do ľudského kapitálu, ale ak, máte, ak poskytujete služby, kde, kde v zásade máte v krajine 3, 3 milióny mladých nezamestnaných. Napríklad vezmite si turistické služby a tam treba a tam sa treba ubezpečiť, že vzdelávanie je primerané. Čiže poprosiť pracovný trh, aby robil všetko, to je chyba. Treba vychádzať. Jednoducho, tu je veľa tém, ktoré by mali byť v správe o vzdelávaní a o odbornej príprave. A mali by sme riešiť a e, riešiť aj tých mladých ľudí, ktorí odišli zo školy ešte predtým, než sa odborne vyškolili Nemôžeme to ale vnímať z utopického hľadiska, alebo nemôžeme očakávať, že nejaký dokument to vyrieši. Ja by som preto prosil, aby sme hovorili o pracovnom trhu, ktorý by umožnil ideálnu situáciu v rámci 21. storočia, ktorý, ktorý by ktorý by namiesto toho umožnil riešiť alebo absorbovať tieto obrovské problémy sociálne, nezamestnanosť a tak ďalej, najmä na juhu Európy, pretože takýto problém musíme riešiť prakticky. Treba zasiahnuť. Áno, aj vzdelaním, ale toto funguje v dlhodobom výhľade. Určite potrebujeme reformu produktívneho systému a to funguje dlhodobo inkluzívne politiky. To treba urobiť už teraz. A bez pochyby treba byť realisticky. Nikdy nebude existovať ekonomika, kde budú len inžinieri, lekári, Cristiano Ronaldo. Vždy budú, vždy budú rôzne úrovne ekonomiky. Tam, kde budú skupiny, ktoré sú zraniteľnejšie, ktoré možno nemajú možnosť sa vzdelávať. Treba riešiť nezrovnalosti, mismatch v kvalifikáciách, v zručnostiach, s tým, že budeme mať na mysli aj e, pracovníkov, ktorí pracujú manuálne, ktorí sú menej kvalifikovaní. Nepodarí sa nám pokročiť, ak budeme myslieť to, čo sa stane napríklad v Španielsku, že myslíme len na vysokokvalitné e, pracovné miesta, high quality jobs a tak ďalej. Čiže toto nie je pravda. Treba priamo hneď začať riešiť a myslím si, že Martina to rieši. Treba riešiť problém mladých ľudí v tejto chvíli na juhu Európy, ktorí sa bohužiaľ nezaintegrovali a ktorí majú a ktorí študujú na univerzite. Ja by som poprosil Martinu, aby takisto zvážila tieto skutočnosti. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very- Ďakujem veľmi pekne kolegovia, predtým, než odovzdám slovo našej spravodajkyni, poprosila by som komisiu, a aby sa podelili s nami o, svoj, o svoje stanovisko k návrhu správy. Thank you for giving uh, the opportunity. Ďakujem. Uh, the report of course... Ďakujem pekne. Táto správa poukazuje na mnoho rôznych víziev a problémov, ktorým čelíme. A, a diskusia otvorila mnoho iných tém. Chceli by sme vás uh, vyzvať, aby ste zvážili význam uznávania transparentnosti kvalifikácií a taktiež významu presadzovania, overovania formálnych a neformálnych foriem vzdelávania. Už tu spomenuli viacerí poslanci túto skutočnosť. Dúfam, že teda na to budete pamätať ešte pre vašu informáciu. Členské štáty práve teraz pracujú na európskom rámci kvalifikácií a snažia sa taktiež e, prispôsobiť svoje národné rámce tejto úrovni. Dohodli sme sa, že vytvoríme predpoklady schváľovania formálneho a neformálneho vzdelávania do roku 2018, teda bolo by vhodné ak by ste aj vy uznali význam týchto aspektov a ešte z praktického hľadiska to súvisia aj so smernicou kvalifikácie a taktiež o overovaní formálnych a neformálnych foriem vzdelávania. Bude to v bode 22. Tam už spomínate takéto spoločné európske nástroje ako napríklad Erasmus+, Euro a tak ďalej. Thank you very much. Ďakujeme komisii. Teraz dám slovo späť spravodajkyni. Nech sa páči, Martina. Uh, thank you, Madam Chair. Do we have like... Ďakujem. Máme aspoň tak 3 hodiny? 3 minúty, dobre. Máme do 11. hodiny čas, takže máte 4 minúty. Veľmi ma táto diskusia potešila, pretože vidím, že pristupujete veľmi seriózne k tomuto vážnemu problému. Mám množstvo poznámok, ktoré som si um, robila v priebehu diskusie. Nebudem to všetko spomínať, len veľmi rýchlo. Danuta, ďakujem za to, že spomínaš cestu do Dánska, tá bola veľmi užitočná. A chcem zúrazniť, že musíme využívať tieto najlepšie osvedčené postupy členských štátov. Vždy o tom hovoríme, hovoríme o osvedčených postupoch, ale nevyužívame podľa mňa ich natoľko, ako by sme mohli. Mm, ďakujem aj za to, že ste spomenuli celoživotné vzdelávanie, mobilitu a tak ďalej. Toto všetko už je v správe. E, bola by som rada, keby sa to ešte e, podrobnejšie spomenulo. Ďakujem aj za to, že spomínate vzdelávanie učiteľov, pretože toto je jeden zo súvislosti a zo spôsobu prepojenia škôl a praxe a priemyslu e, v niektorých odvetviach totiž sa ukazuje, že školy neučia študentov a žiakov to, čo budú potrebovať e, neskôr v práci. Teda je dôležité školiť aj učiteľov a pedagógov. Ďakujem pekne aj Jute za to, že spomenula učňovské praxe a to, že majú byť kvalitné. E, súhlasím s tým, že bude vhodné zapracovať to do praxe. Veľmi rada príjmem vaše pozmievce návrhy. Ešte chcem zúraziť jednu vec. E, zapracovala som do správy mnoho aspektov e, odbornej prípravy, manuálnych zručností, ktoré sa musia spomínať, ale taktiež e, technického vzdelávania. Teda v tomto rozhodne e, súhlasím s tým, čo hovoríte. Nie len vysoko pracovníci, ale aj manuálne zruční a technicky zruční pracovníci. Ďakujeme Manuelovi, ten má európske skúsenosti. A veľmi rada sa od vás toho veľa naučím. Ďakujem pekne za to, že ste spomenuli podnikateľskú sféru, nové trhy, inovácie. Toto všetko potrebujeme a ďakujeme za to, že ste spomenuli to, že musíme uistiť naše podniky v Európe Terry. Aj tebe ďakujem. Zahrnuli sme do toho neformálne formy vzdelávania a pasy. Dúfam, že sa to podarí ešte spodrobniť páčilo sa mi to, čo si spomenula a použijem to, ak dovolíš. Teda musíme spomínať nielen potreby firiem, ale aj potreby jednotlivcov. Rozhodne v tomto s tebou súhlasím. Tiziana. Ďakujem za tvoje poznámky ja samozrejme súhlasím s tým, že sú tu príčiny krízy, o ktorých sme hovorili, že to nie je jediné riešenie, ktoré, ale môže nám to pomôcť eh, k tomu, aby sme sa dostali z krízy. Niekoľko príkladov, napríklad Nemecko, kde pred desiatimi rokmi začalo eh, so svojou štruktúrálnou reformou a teraz eh, sú ten, alebo je ten počet nezamestnaných v Nemecku jeden z najnižších. Toto sú práve tie inštitucionálne problémy. Chcelo by som hovoriť aj o mobilite v rámci EÚ, pretože ma zaujíma takisto takisto aj váš názor takých krajín ako je napríklad Taliansko, pretože mobilita je jedna z tých vecí, ktorú absolútne podporujeme a na ktorú by sme sa mali zamerať a ktorá by mala byť e, jedna z možností nepovinností pre občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za všetky ostatné vyjadrenia, boli naozaj veľmi užitočné. Nebudem to všetko spomínať. Jedno z najväčších obmedzení je obmedzenie, ktoré spočíva v tom, že nemáme aj dostatok času a v správe nemáme dostatok priestoru. Naozaj je veľmi zložité všetko to zhrnúť do troch strán. Teda dúfam, že vďaka pozvňacím návrhom a kompromisom budeme mať dlhú správu a budeme tam môcť spomenúť všetko to, čo považujeme za dôležité. Ešte chcem upozorniť, že výbor pre kultúru bude vypracovať tiež svoje stanovisko, síce veľmi krátke, ale zaujímavé. Už ho máme k dispozícii. Je tam trošku iný pohľad a ako náš. Aj to si môžete prezrieť lehota na pozniace návrhy vyprší 5. mája na poludnie. A potom si myslím, že budeme potrebovať také dlhšie stretnutie tenových spravodajcov, aby sme prejednali všetky pozmiavacie návrhy. Teda teším sa, že sa budeme môcť porozprávať aj bilaterálne, aj na schôdzi všetkých tenevých spravodajcov. Chcem sa poďakovať sekretariátu, bolo mi veľkým potešením s nimi spolupracovať. Teším sa na spoluprácu aj na pozňovacie návrhy všetkých poslancov. Ďakujem. Thank you, thank you to the... Ďakujeme spravodajkyni aj tenevým spravodajcom. Myslím, že to bola veľmi zaujímavá diskusia. Mali sme o niečo viac ako pol hodinu, začali sme totiž e, trošku skôr. Teda mali sme k dispozícii až hodinu na miesto len pol hodiny. Martina, ešte chcem e, pripomenúť, e, že lehota na pozňujúci návrhy vyprší 5. mája na poludnie a vo výbore by sa mala správa mm, schváľovať 15. júna. Prejdeme hneď ďalej k ďalšiemu bodu na programe, a síce bod 8. Ide tu o podporu e, podnikania mladých vo forme vzdelávania odbornej prípravy. Je to prvé preskúmanie návrhu stanoviska k správe z výboru Kult e, na túto tému. Ide o správu z vlastnej iniciatívy. I hneď dávam slovo našej spravodajkyni pani Žitňanskej. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V zásade tematicky sa budeme aj naďalej zdržiavať v oblasti, ako pri predchádzajúcej správe pani poslankyni Martiny Dlabajovej. Čiže je pravdepodobné, že, že aj niektoré um, príspevkov sa budú opakovať alebo aj názorov, ale myslím si, že je to tak dôležitá téma, že by som bola rada, keby že tiež sa venujeme tejto téme s vyšším dôrazom. E, tak ako už tu bolo povedané, e, ambíciou každého jedného vzdelávania, či už formálneho alebo neformálneho, celoživotného, by malo byť, aby sa z absolventov stávali nielen zamestnanci, ale aj zamestnávateľia. E, ja som sa snažila pri príprave tohto stanoviska, ktoré, ktoré sa mi zdá naozaj byť dôležité, prihliadať na také dva aspekty, Eh, prvým je skutočnosť, že praktická skúsenosť počas procesu vzdelávania má byť jeho neoddeliteľnou súčasťou. Sú členské štáty, už to tu bolo povedané, ktoré sa s touto výzvou vysporiadávajú lepšie ako Nemecko, Holandsko. Naopak sú štáty, kde ešte stále máme veľa, veľa problémov, kde absolventi prichádzajú na trh práce nepripravení, eh, sú príliš opatrní skúšať nové veci, eh, nepoznajú možnosti, ako začať podnikať je tu stratená príležitosť a nevyužitý potenciál a nielen teda z hľadiska toho, že prichádzame možno ako krajina o nejaké HDP, ale aj z hľadiska toho, že prichádzame možno o nové inovatívne nápady. Druhým východiskom e, tohto môjho stanoviska e, je, že podnikanie a podnikavosť by sa nemali dotýkať len nazvem to v úvodzovkách zdravej časti populácie, ale samozrejme by sme mali sa snažiť myslieť aj na tie skupiny zraniteľných mladých, ktorí či už v dôsledku svojho zdravotného postihnutia alebo sociálneho vylúčenia sú teda zraniteľní a znevýhodnení na trhu práce. Opäť som presvedčená o tom, že zapojenie aj týchto ľudí do trhu práce prináša obrovský potenciál a zlepšuje aj ich e, kvalitu života. Už dnes Európska únia ponúka široké spektrum nástrojov, ktoré podporujú zapájanie mladých a ich podnikanie. A je na členských štátoch, aby efektívne a lepšie pracovali e, s verejnosťou, aby vôbec informovali o týchto finančných nástrojoch, ktoré sa dostávajú z Európskej únie a je veľkou škodou, ak sa o programoch na podporu podnikania mladých takmer nik z cieľovej skupiny nedozvie a ak členské štáty zanedbávajú informovanie o možnostiach. Už tu bol spomínaný Erasmus pre začínajúcich podnikateľov, ktorý pomáha nádejným mladým získavať odbornosť a zručnosti, ktoré sú potrebné pre štart a úspešné prevádzkovanie malého podniku. Existujú kontaktné body v členských štátoch, no mladí žiaľ o týchto e, veciach nevedia. Viem to povedať za Slovensko, kde naozaj je, je veľmi zlá informovanosť a, a mladí, e, mladí nevedia e, začať podnikať. Existuje Horizont 2020, kde sú možnosti, ako efektívne podporovať inovácie, podnikania a výskum, no opäť chýba ochota hľadať tieto existujúce a často funkčné možnosti. Možnosti teda sú, využívajme ich, hovorme o nich, tlačme na členské štáty, možno je lákavé a môžeme o tom diskutovať, vyzvať komisiu na nejaké schémy, ale mne sa zdá byť naozaj rozumnejšie využiť tie nástroje, ktoré máme v členských štátoch, upozorňovať učiteľov, akademikov, relevantných aktérov, aby, aby využívali tieto, tieto možnosti. Na záver možno len jedna prozba. Ja sama, keď aj s mojimi kolegyňami, keď sme koncipovali toto stanovisko, sme zápasili s tým, že a sme trošku odbiehali viac do toho vzdelávania, než do um, témy uh, zamestnanosti a sociálnych vecí a to je to, čo prislúcha nášmu výboru. Čiže chceme poprosiť kolegov, aby sme, keďže ide o stanovisko výboru pre sociálne veci a zamestnanosť, aby sme sa snažili pridržať Ehm, primárne, primárne teda náplne nášho výboru. Veľmi sa teším na spoluprácu, opakujem, z môjho pohľadu je to dôležitá téma. Teším sa aj, že máme ehm, materiál, ktorý pripravila Martina, ktorý je výborný a verím, že, že budeme môcť aj spoločne robiť na tom, aby reálne mladí získavali zručnosti, aby získavali možnosti, ako začať podnikať. A vrátim sa k tomu, čo tu bolo povedané, čo ja som povedala, aby mladí absolventi sa nestávali len dobrými zamestnancami, ale aj dobrými zamestnávateľmi a kreatívnymi ľuďmi. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na diskusiu. Thank you, thank you. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni. Predtým, než udelím slovo kolegom, udelím slovo tenevým spravodajcom, Tom van den Kinderlehre ako prvý za EPP. Nederlands spreken als het uh, goed is. Áno, budem teda hovoriť v holandčine, ak mi to dovolíte. Súhlasím so spravodajkyňou, pokiaľ ide o tú skutočnosť, že ide o veľmi dôležitú tému. Mali sme už o tom diskuto- možnosť diskutovať aj pri predchádzajúcej e, správe e, mali, takže chcel by som v tom prvom rade poďakovať spravodajkyni e, za tento návrh správy. Myslím, že je to vynikajúci základ pre našu ďalšiu prácu. Mm, spravodajkyňa nespomínala, že zajtra by sme chceli e, zorganizovať e, večeru s e, práve s riaditeľmi podnikov z môjho regiónu. Myslím si, že to je to najdôležitejšie, ako sa to dá aj ošetriť. Chcem predložiť ďalej celý rád pozmejúcich návrhov. Už som niektoré predložil, pokiaľ ide o tento návrh správy. V prvom oceku je zdôraznené to, že podnikateľský duch by mal byť e, už e, vzbudený e, u mladých, pretože ak to urobíme, tak potom budeme môcť bojovať aj proti sociálnej chudobe. Súhlasím so spravodajkňou, že je však potrebné ísť ešte ďalej, je potrebné podporovať tohto podnikateľského ducha už od školských hlavíc, už v rámci školského systému je naozaj sa snažiť tohto podnikateľského ducha oživiť u všetkých mladých. Ako povedala veľmi správne pani spravodajkyňa, je veľmi potrebné je potrebné zabezpečiť väčší prístup mladých do podnikov. A tiež e, si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili čo najväčší možno, e, e, počet možností a rôznych vzdelávaní, prepojenia medzi podnikmi a školmi takým spôsobom, aby mohlo byť, mohli byť školské štúdia skombinované s praxou v podnikoch. Je potrebné zabezpečiť šírenie osvedčených postupov práve v rámci tejto oblasti. Napríklad aj v Belgicku máme takýto spôsob vzdelávania. Ešte posledná e, poznámka, pokiaľ ide o neúspech v podnikaní. Častokrát sa hovorí, že e, napríklad, keď som takto podnikal, e, tento podnikal, nepodarilo sa mu to a už mu nedáme druhú šancu. Ale prečo nie? Je potrebné naozaj si uvedomiť, že jedenkrát to nie je, jeden neúspech neznamená ešte neúspech na celý život. Je potrebné ich podporiť, aby nezbesili plecia, aby sa snažili pokračovať v týchto pokusoch. Ešte raz chcem poďakovať za všetku prácu a dúfam, že budeme aj naďalej môcť spolupracovať so pani spravodajkyňou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Jutta Steinbock, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Emilian Pavel. Náš tenevý spravodajca má povinnosti e, vo svojom voľbnom vode. Mám e, v jeho mene odkázať spravodajkyni, že jej ďakuje e, za dobrú správu, za to, že spomína mnoho dôležitých skutočností, súhlasí s ňou v tom, že mladá generácia mm, môže profitovať z podpory podnikania, taktiež to môže byť užitočným nástrojom v, bode, v boji proti nezamestnanosti mladých. Ja osobne a aj náštevný spravodajca E, však e, trošku e, nechápe jednu skutočnosť v návrhu. V jednom odseku hovoríte o sociálnych podnikoch, že ich rámcové podmienky by mali byť zjednodušené, ale podľa nás práve táto súvislosť s toto témou nie je dostatočne rozpracovaná. Mohli by ste sa možno k tomu podrobnejšie trošku vyjadriť, čo konkrétne tým myslíte, a aký vplyv sociálne podniky môžu mať e, na podporu mladých e, podnikania chtivých. Mm, Naši nevyspravodajca vypracuje pozmeňovacie návrhy. Okrem iného sa bude sústraďovať na to, že Európska únia by tiež mala mať aj za povinnosť, e, akú úlohu zohráva ona v tomto procese podpory podnikania mladých a nemali by sa vždy um, posúvať povinnosti len na úrovni členských štátov. Okrem toho je dôležité, aby e, systémy sociálneho zabezpečenia pre mladých podnikateľov sa um, zlepšili, aby aj v prípade zlyhania bola istá miera istoty. To sa týka napríklad aj mikroúverov. V prípade ich získania je tu veľké riziko, že e, ak celý projekt zlyhá, e, ste na celý život zadlžení. Musíme sa postarať o to, aby sme vytvorili nejakú mieru zabezpečenia, pretože celkom iste aj toto je jeden z dôvodov, prečo eh, mladí ľudia eh, sa do veľkej miery boja začínať eh, podnikať, pretože je tu riziko zlyhania a znamená to um, potom dôsledky na celý žitok života. Teda musíme sa tiež snažiť znižovať mieru rizika. To nám často naši občania vytýkajú Tešíme sa na spoluprácu so spravodajkyňou. Myslím, že e, sa nám podarí spolu vypracovať veľmi kvalitnú správu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz odovzdám slovo tieňovej spravodajkyni za ALD. Martine, ďakujem veľmi pekne. Ja vystúpim ešte neskôr. Takže ďakujem veľmi pekne Jana za vynikajúci návrh stanoviska súhlasím, absolútne súhlasím, že mladí ľudia môžu mať prínos zo, zo vzdelávania, z podnikateľského vzdelávania už v skorom veku. A ja som začala podnikať, keď som mala 17 a skutočne teda to bolo veľmi užitočné. Mm. Povzbudzovanie mladých ľudí, aby začali samostatne podnikať, to je veľmi užitočné. Budú mať takto možnosť, príležitosť životných skúseností, motivácie. Myslíme si, že takáto situácia by mohla napomôcť aj ekonomike v Európskej únie. Neprekvapím vás, ak poviem a opätovne zdôrazním, že potrebujem posilniť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi aby sme sa ubezpečili, že mladí ľudia budú mať naozaj skúsenosti z prvej ruky a že sa naučia, ako podniky fungujú. Členské štáty by mohli podporiť platformy, cieľom ktorých bude um, komunikácia, napríklad vynikajúce výsledky a vraciam sa k najlepším postupom sú tu študen, študentské, sú, sú tu študentské súťaže, ktoré povzbudzujú mladých a ktoré oceňujú mladé talenty už v skorom veku. Mali by sme hľadať takéto dobré príklady z praxe. Ďalšia vec. Medzinárodné cezhraničné skúsenosti pre mladých. Opätovne Erasmus pre podnikateľov. Vynikajúci príklad takéhoto niečoho. Ďalej, finančné vzdelávanie, podnikateľské vzdelávanie. Toto je kľúčovou prioritou pre mnohé krajiny. Aj v mojej krajine sa už na škole podporujú vzdelávacie programy tohto typu. Malo by to byť preto vo všetkých európskych štátoch tak. Nož a v neposlednom rade chcem zdôrazniť eh, špeciálny status kreatívnych eh, podnikov, ktoré, ktoré zakladajú kreatívni mladí ľudia. Sú to vynikajúce platformy a podľa mňa aj špeciálne financovanie by sa malo zohľadniť. Ďakujeme veľmi pekne. Ja som nesmierne rada, že tu máme zástupcov kultúrneho výboru Michalu Šrodovu, pretože potrebujeme pracovať na tejto otázke a spo- veľmi potrebujeme aj veľmi úzko medzi nami spolupracovať. Som veľmi spokojná. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Nech sa páči. Teraz za GUE pán Patrick Holajrik. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, samozrejme, čo všetko môžeme zrealizovať pre to, aby mladí mali zamestnanie je potrebné vykonať, aj keď ide o to, aby sme im pomohli rozbehnúť svoju vlastnú živnosť, tak ako je to spomenuté v tejto správe pre sociálne už podniky alebo podniky, ktoré podporujú a rozvíjajú nové technológie alebo podniky, ktoré sa zúčastňajú na práce v oblasti životného prostredia o vylepšovaní. Myslím, že by sme mali, bolo by v našom záujme, aby sme diskutovali o tom, ako by sme zabezpečili eh, prežitie týchto pracovných miest, eh, aby sme im zabezpečili financovanie s veľmi nízkym úrokom a hlavne, aby sme vytvorili také podnikateľské prostredie, ktoré by mu umožnilo mať svoje odbytištia na trhu. Pretože ak nebudú mať odbytištia na trhu pre svoje výrobky, tak eh, nezabezpečíme ich prežitie. Podľa tých druhú pripomienku, ktorú by som chcel tu vykonať, je to, že nemyslím si, v rozpore s tým, čo sa snažíme niekedy presadiť, je to, že takýto projekt vyrieši tú šírku tohto problému, ktorým, ktorému čelíme e, s tým, že vytvoríme e, kartu mladých e, pre tých v Európe, ktorí sú bez zamestnania, je potrebné mať veľa síce nástrojov, ale nemôžeme sa opierať len o tento. Práve naopak, pretože to, čo momentálne sa deje v prospech takéhoto nástroja v Európe je to, že máme tu určitú tendenciu zároveň znižovať e, schopnosti verejného sektora, aby vôbec splnil tieto úlohy a opierame sa práve o vysokú úroveň nezamestnaných, aby sme podporili aj v rámci podnikov, rozvíjanie podnikania sú mm, zamestnanci mm, napríklad podnikov, ktorí sa musia stať e, alebo prejsť na živnosť a stajú sa konkurentami svojho svojich vlastných e, problémov, ale už nemajú ten štatút e, zamestnanca a potom všetky tie sociálne práva, ktoré mali predtým, ktoré vyplývali zo zamestnaneckého pomeru, a oni prichádzajú a častokrát toto je zneužívané v niektorých krajinách. Je, to, je tomu napríklad aj vo Francúzsku. Tak. Čiže zároveň, čo by sme mali na jednej strane vyvíjať iniciatívy, ktoré by umožnili tým, ktorí by chceli začať podnikať, mali by sme im pomôcť, ale nemôžeme im ich presvedčovať o tom, že toto vyrieši celú otázku, celý problém nezamestnanosti, hlavne mladých. A ja by som navrhol, aby sme zároveň s tým, ako budeme diskutovať o takéto otázky, napríklad o štatute eh, podnikania, aby sme hovorili aj o štatúte zamestnanca v Európe, ktorý umožní aspoň e, zabezpečiť základné pravidla, pravidla e, základné práva pardon, e, zamestnanca, čo stále menej menej nachádzame v Európe. Ďakujem. Nech sa páči za zelených Karina Del. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem našej spravodajkyni za jej prácu. Mali by sme začať určitým konštatovaním a to, že v súčasnosti čoraz viacej máme mladých, ktorých nutíme alebo posúvame, aby začali podnikať. Ja sa to zažívam vo Francúzsku, alebo pozrieme sa aj na Nemecko, ale keď sa pozriete na bilanciu za prvý rok, 70% týchto mladých eh, v podstate to ukončí a vzdáva to, pretože im podnik krachne treba si uvedomiť, pretože máme teda taký pocit, že e, začať podnikať nám umožní e, sa dostať z tohto začarovaného kruhu nezamestnanosti, že vytvoria svoj podnik a týmto sa vyrieši, avšak za týmto v podstate len skrývame ten, tú, ten, tú prekaritu, ten, mm, ne, tú nestálu, neistú situáciu, ktorá z toho vyplýva. Keď sa pozrieme na mladých, je potrebné sa zamyslieť nad novými modelami, ktoré už by sa opierali o tie inovujúce praxe v skutku v súčasnosti, v 21. storočí, to už nie sú podniky minulosti. Je to stále, je to už digitálna otázka, sú to digitálne podniky. Otázka napríklad Eh, odpadového hospodárstva, spolupráca a tak ďalej. Toto všetko je dôležité. V súčasnosti eh, všetko riešime online eh, a spolupráca je prvá hodnota, ktorú hlásame. Hlásame hlasujeme pre otázku podnikania. To nie je som len ja, ale je to vlastne skupina, ktorá momentálne rieši daný projekt. Takže ja si myslím, že teraz je nemysliteľné, aby eh, sa podporovalo eh, členské štát, v členských štátoch mladých, aby sa púšťali do takýchto eh, podnikateľských dobrodružstiev len slovami. Nie, teraz by sme mali vytvoriť ozajstnú dynamiku, pretože v súčasnosti otázka podnikania je potrebné ju spojiť so zmyslom, e, s vytvorením určitého kolektívu, pretože za tým sa rozvíja aj určité územie, tak ako to vidíte aj vo vašej správe. To je tiež e, spôsob podnikania, to je vlastne vytváranie e, miestnych alebo miestnych pracovných miest, ktoré už nebudú delokalizovateľné. Ja som chcela teraz spomenúť otázku kooperatív alebo družstiev to, čo už spomínala pani Menštrof, je potrebné vytvoriť eh, také družstva, asociácie z jednotenia, ktoré by mohli vytvoriť eh, tak kľúčovú sociálnu sieť, eh, ktorá tiež poskytne určitú zodpovednosť aj našim mladým E, pretože žiaľ Bohu teraz e, takéto asociácie alebo združenia alebo družstva e, častokrát sú diskriminované na pracovnom trhu v otázke schopnosti a do budúcnosti by sme mali ošetriť. A takisto, keď hovoríme o mladých, mali by sme hovoriť o rovnoprávnosti tými, ktorí sa rozhodnú e, zvoliť si zamestnanecký pomer. Pokiaľ ide o otázku právy, dodržiavania trebárs, e, bezpečnosti, ochrany zdravia v práci a tak ďalej. Toto myslím si, že všetko je rovnaké. A všade. Tiež otázka rovnoprávnosti, pokiaľ ide o slobodu mobility, pretože keď chceme podporiť mladých, aby boli mobilní, tak je potrebné to zabezpečiť na celom našom kontinente. To by mal byť e, taký uh, bod, ktorý by mal byť posilnený a na záver by som povedala, že našim cieľom je naozaj zabezpečiť e, čo najväčšie množstvo e, nástrojov, aby podnikali, ale podnikali Podnikanie to znamená vytváranie nových, e, hospod- nových ekonomík, ekonomík, ktoré nebudú sa opierať v budúcnosti len o zisk, ale budú to ekonomiky, ktoré sa budú opierať o solidaritu čiže o, o akúsi kolaboratívnu alebo spolupracujú prácu, ekonomiku. E, teraz mladí, keď vytvoria nejaký svoj podnikateľský projekt, tak e, nechcú len e, na tom zarábať, ale chcú naozaj si zabezpečiť zmysel pre svoj život. Takže nemali by sme len vytvárať víziu, novú víziu budúceho sveta, nielen to, ale my chceme, aby v budúcnosti tá naša budúcnosť bola spojená s väčšou zodpovednosťou, aby sa vytvárali ekonomické, sociálne a environmentálne praktiky a podporovali v jednotlivých podnikov. A ak to chceme zabezpečiť, musíme začať už od počiatku v e, školách, e, vo vzdelávaní. Pretože v školách, keď hovoríme e, v súčasnosti, že máme strašne veľa treba masterov alebo škôl, ktoré už vytvárajú podnikateľská ducha, ale tá logika nie je rovnaká. Takže ten aspekt, či už prakticky, sociálny alebo ekonomicky, by mal byť už, te, už vštepovaný eh, na úrovni škôl do žiakov a preto potrebujeme práve také posilnené vzdelávanie práve v tejto oblasti. Ďakujem. Thank you, ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k FDD. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Chcem poďakovať eh, našej kolegyni, pani spravodajkyni. A ja, ako i Martina, som bola podnikateľkou mnohé roky, začala som veľmi mladá a počas e, uplynulých desiatich rokov som poskytovala poradenstvo malým a stredným podnikom. Zručnosti a tzv. soft skills, soft skills sú veľmi potrebné pre mladých ľudí. Tieto im totiž môžu nápomôcť prekonať ťažkosti, keď sa budú rozhodovať. Ako povedali kolegovia, e, často sú tu aj iné otázky, napríklad e, prílišné limity pre novovzniknuté podniky, ktoré spôsobujú, že v prvých rokoch podnikania tieto podniky musia svoju činnosť ukončiť. Je veľmi, je veľmi... Je, je, je pravda, že chýbajú e, tradičné miesta a m, mm, takéto niečo môže viesť mladých tomu, aby si založili startupy, ale často tak urobia bez toho, aby mali možno vedomosti a tak ďalej. Nie všetci sú na to pripravení, existuje riziko, že dôjde k sociálnym problémom, využívajú úspory rodičov na spustenie podniku. M, mm, na riešenie svojich problémov. Čiže skutočne naozaj treba podporu a nielen vzdelávacej povahy. Z môjho pohľadu treba myslieť na istý kontrolný systém, monitorovanie pred, takých priebežných výsledkov. Treba pomôcť e, startupom dopracovať sa k výsledku, aby včas vyriešili malé nezrovnalosti, malé nerovnováhy potrebujú ehm, technické zručnosti, komerčné zručnosti, potrebujú ovládať finančný manažment a často možno mladí ehm, vedia len, ovládajú len jeden z týchto kompetentov. Preto, preto ich treba sprevádzať každým krokom spustenia vlastného podniku. Nehovoríme len o technických kurzoch, e, teórii, podnikateľskej kultúre. Treba e, diskutovať, treba sa venovať aj skutočnému coachingu v práci. Ne, treba hovoriť aj o stimuloch, e, aj o sprievodnej pomoci ja súhlasím so spravodajkyňou, keď hovorí o štipendiách, stimuloch e, pre e, zakladanie podnikov. Preto by bolo potrebné sa pozrieť aj na to, ako vyzerá background um, ako vyzerá situácia v prípade mladých živnostníkov v jednotlivých štátoch, v čom kvejú tie prekážky, bariéry, ktorým čelia, ako vyzerá byrokracia, ako vyzerá daňová situácia a tak ďalej. Čiže rozličné otázky v jednotlivých členských štátoch, ale um, ktoré majú samozrejme veľký dosah na, na malé podniky kolegovia už povedali, že malé a stredné podniky sú motorom ekonomiky v Európe. Mladí podnikatelia budú teda kľúčom naš, našej budúcnosti, kľúčom úspechu v budúcnosti Európy. A naozaj by sme sa tomu mali venovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Na zozname Mám pani Sander a pani McIntyre a pani Šerdovu. Prepačte, hovorí pani predsedajúca. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Predtým, než uzatvorím rečnícky zoznam, pokiaľ nie, nech sa páči. Madame Sander. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som teraz chcela poďakovať pani spravodajkyni za jej vynikajúcu prácu. Pokiaľ ide o, o m, mm, rozvíjanie podnikateľského ducha, bolo to povedané viackrát už zo strany mojich kolegov, preto je potrebné sa zamerať na mladých už od ich najskoršieho veku a to nie len formou stáže, ale aj teda z návštev podnikov. A myslím si, že tiež je potrebné poskytnúť týmto malým príležitosť mať takú globálnu víziu o podnikanie, pretože častokrát, keď idú do nejakého podniku počas niekoľkých dní alebo týždňov na odbornú stáž, tak majú trošku taký obmedzený pohľad na to oddelenie, ktoré sa o nich stará a je potrebné túto skôr podporovať takú globálnejšiu víziu, čo im to umožní aj zhodnotiť e, imič toho podniku vo všeobecnosti. Druhý bod, ktorý by som chcela zdôrazniť, je to, akú úlohu zohrávajú niektoré asociácie v rôznych členských štátoch. Chcela by som zdôrazniť jednu, je to mladá komora mladých podnikateľov, sú to asociácie, aj sú samozrejme aj iné, mladých podnikateľov, ktoré umožňuje mladým podnikateľom rozvíjať projekty na ich území a ktorá im hlavne umožňuje viesť eh, tieto podniky, ako keby oni sami boli riaditeľmi podniku, a, eh, ktorá im umožní vlastne aj tým pádom rozvíjať tohto podnikateľského ducha. Chcela by som tiež zdôrazniť eh, to, čo už bolo povedané mojimi kolegami, že je potrebné zabezpečiť také sprevádzanie riaditeľov alebo majiteľov podnikov. No, myslím si, že také nejaké ich zastrešenie zo strany iných majiteľov podnikov, ktoré majú viacej skúseností, by mohlo byť e, veľkou pridanou hodnotou. Pani Deli teraz hovorila pred chvíľočkou o nových podnikov, ktoré po roku sa stávajú. Štúdie nám ukazujú teraz, že keď títo mladí e, majiteľia podnikov sú počas jedného roka alebo dvoch rokov, dvoch rokov zastrešovaní e, takýmto spôsobom umožní to veľkým spôsobom znižiť vlastne počet takýchto neúspechov. A na záver by som chcela zdôrazniť potrebu zjednodušovania postupov eh, znižiť administratívnu záťaž, administratívne bremeno, ktoré naozaj môže odradiť eh, častokrát mladých, aby sa vôbec pustili do podnikania. A je potrebné skôr podporiť všetko, čo sa dá vyriešiť digitálnou cestou, čiže online, pretože je to, čo je najbližšie v súčasnosti mladým. Ďakujem veľmi pekne. Pani McIntyre, nech sa páči. Ďakujem. Chcem poďakovať Jane a chcem jej poblahopriať k skutočne vynikajúcej správe. E, odvedla obrovský kus práce. Je veľmi zaujímavé, e, koľko, koľko um, podpory si vyslúžila táto správa zo všetkých strán. Ja som veľmi spokojná, že my ako výbor sa môžeme postaviť za tieto všetky myšlienky. Um, áno, medzi, medzi touto správou, Martinou správou je veľa prepojení, veľa pojitiek a jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá, je tá, že vzdelávanie v školskom veku, ktoré napomôže k podnikaniu v budúcnosti, toto ale bude zahrňať aj finančné vzdelávanie. Bolo by veľmi užitočné pre mladých ľudí, ak by vedeli, ako si prečítať súvahu, ako porozumieť tomu, čo v nej je, čo sa ako robí, aby vedeli, lep, aby ovládali lepšie manažerské zručnosti, vodcovské zručnosti, aby rozumeli tomu, ako podnik a podnikanie funguje. Myslím, že by sme naozaj urobili obrovskú službu mladým ľuďom, ak by sme v tomto ohľade urobili viac. Môžeme si vymeniť najlepšie postupy, dobrú prax medzi členskými štátmi. Napríklad v, v, u nás máme systém Young Enterprise, mladý podnik, kde skupina detí v škole, hovorím deti, ale ide o mládežníkov, možno vo veku 16-17 rokov, maličká skupina začne podnikať pod záštitou školy a musia registrovať svoj podnik, musia ho náležite viesť. Majú mentorov z miestnej komunity a miestnych podnikov, ktorí ich v tom podporujú a majú konkurenciu. Každá škola v oblasti má takúto spoločnosť mladých podnikateľov, zvyčajne niečo predávajú, e, produkt či poskytujú službu a koncom roka potom mm, je veľké podujatie, niekto dostane z nich cenu, ale poukazuje to na to, ako úspešný podnik môže byť, ako zaujímavé, ako zaujímavé môže byť spustiť svoju vlas, svoj vlastný podnik. Počúvala som dnes, že mnohí z nás začali uh, podnikať už v mladom veku. Ja som začala, myslím, keď som mala 17 a môj podnik zlyhal. Ten ďalší, ktorý som zriadila o pár rokov neskôr, funguje ešte dodnes. Čiže preto by sme nemali, ak zlyháme, ak podnik zatvorí svoju činnosť, to je, to je vlastne v poriadku. Mnohé, mnohé mnohí z najúspešnejších podnikateľov dnes, predtým než boli úspešní, zlyhali. Takisto môžeme ukázať na mnohých podnikateľov, ktorí začali podnikať v malom, naozaj v malom, keď boli veľmi mladí. Napríklad Alan Sugar, ktorý je dnes lord, ktorý začal v Amstrade podnikať. Založil si tento podnik, začal, začal predávať produkty v stánku na trhu. A Amstrad práve pomáha ďalším mladým ľuďom stať sa podnikateľmi. Čiže je tu istý stupeň vzrušenia okolo zriadenia vlastného podniku. Myslím si, že ehm, podľa z mojej skúseností mladí ľudia prichádzajú s novými myšlienkami a myslím, že my ako spoločnosť môžeme skutočne mať prínos z týchto nových myšlienok, nových ideí a inovácií. Ja by som chcela Jane ešte raz veľmi pekne poďakovať za jej prácu doteraz a veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pani McIntyre. Poprosím teraz eh, spravodajkňu za klub, pani Šrojdrovú, nech sa páči. Na začiatku by som chcela poďakovať všetkým mojim kolegom, ktorí pre túto prvú výmenu názorov sa vyjadrili. Myslím, že je to veľmi e, obohacujúce, veľmi zaujímavé pre mňa e, tie iné prístupy, e, ktoré sa týkajú vašich skúseností v oblasti podnikania by mohli pomôcť. Myslím, že váš prístup je skôr motivovaný label marketom, ako zlepšiť pracovný trh. Teraz mi dovolte, aby som vám hovorila o správe, ktorú som pripravovala ako spravodajkynia za výbor pre kultúru. Je to správa, ktorá sa volá Promoting Youth Entrepreneurship and uh, Education Training. Uh, teraz by som prešla radšej do češtiny, pretože pre mňa je to oveľa ľahšie. Teraz by som vám chcela vysvetliť, uh, akým spôsobom bude tá správa koncipovaná a ja som presvedčená o tom, že táto správa kolo, pani kolegyne Žitňanskej, ako aj vaša, pripomienky ju veľmi obohatia. Ja som sa snažila uh, urobiť eh, súhrn toho, čo doposiaľ ako k tomuto pristupuje doposiaľ komisia a rada a zhromaždiť všetky dostupné dokumenty, ktoré mapujú tú súčasnú situáciu, aby sme nerobili duplicitne to, čo už bolo napísané alebo to, čo bolo realizované. To je prvý prístup. Ďalej sa táto správa bude venovať tomu, aké sú tie podnikateľské zručnosti vy ste tu, mnohí o nich hovorili a ja by som chcela zareagovať na kolegyňu Deli zo strany zelených, ktorá upozornila na zmenu v podnikateľskom sektore, ktorý je zameraný na spoluprácu, na iné technológie. Myslím, že stále je platná definícia toho, čo je to vzdelávanie pre podnikanie alebo podnikateľské vzdelávanie. Tá definícia hovorí to, že vzdelávať pre podnikanie. To znamená naučiť človeka realizovať myšlienku a realizovať projekt takým spôsobom, aby bol úspešný. Neznamená to, že ich ho bude robiť sám, ale znamená to to, že musí vedieť spolupracovať. Tiež to znamená to, že musí mať schopnosť byť solidárny, mať schopnosť chápať eh, druhých ľudí. Čiže nie je to niečo, čo by viedlo k absolútnej nezávislosti, ale je to tiež schopnosť eh, nevzdávať sa. To je to, o čom hovorila moja predrečníčka, že aj keď nebola úspešná tak, eh, podniká celské vzdelávanie alebo vzdelávanie v školách by malo viesť ľudí k tomu, aby boli vytrvali, aby ich neúspešne odradil. Čiže to sú tie zručnosti, na ktoré majú byť e, mladí ľudia pripravení, tiež schopnosť riskovať. O tom diskutujeme v tejto správe na výbor KUT, kde budeme hovoriť aj o tých e, zručnostiach, schopnostiach. Budeme na tom hovoriť na úrovni základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania. Správa pani kolegyne Žitňanskej správne upozorňuje treba až na potrebu určitých eh, zmien v oblasti terciárneho vzdelávania. Zamerujú sa na to, aby bolo jasne povedané, aké sú kompetencie komisie, čo má urobiť komisia, čiže tá kompetencia má byť koordinačná, metodická, má podporovať eh, finančne cez všetky členské štáty, príklady dobrej praxe, čiže vytvárať eh, určitý networking, sieť toho, čo sa vo všetkých eh, krajinách eh, robí, čiže monitorovať situáciu vo všetkých členských štátoch. Vy ste hovorili o mnohých rôznych príkladoch eh, úspešných aktivít, ale nie je doposiaľ možnosť zdieľať systematicky tieto aktivity. Ja by som ešte pripomínala zmienku o veľmi dôležitej aktivite Junior Shipment, ktorá je veľmi známa. Ide o medzinárodnú skoro 100 rokov starú aktivitu, ktorá má v mnohých krajinách svoje centra a v školách je uplatňovaná. Tiež ste sa o tom tu zmieňovali, že existuje celý rad príkladov, o ktorých e, dostatočne nevieme. Ten záver bude v tom, že Európska únia má šancu prostredníctvom Európskej komisie a prostredníctvom programov, ktoré tu sú, podporovať pozitívnu motiváciu pre školu, pre vzdelávací systém, tak, aby absolventi vzdelávacieho systému boli vybavené takými zručnosťami a schopnosťami, ktoré ich pripravia na to, aby mohli podnikať. Samozrejme, že to je len jedna časť toho celého prostredia, ktoré potrebuje tiež mať dobré podmienky z hľadiska podnikateľskej sféry. Táto správa je zameraná na to, čo môžeme urobiť prostredníctvom vzdelávacieho systému, A som veľmi rada, že tento výbor bude hlavne zdôrazňovať tú časť, ktorá sa týka trhu práce a podmienok pre podnikanie, lebo to je tá druhá potrebná vec, to prostredie, ktoré potrebujú na to, aby človek, ktorý je vybavený, aby sa pustil do podnikania, mohol byť úspešný. Čiže ešte raz veľmi ďakujem za prínos, ktorý tu počujem a za vaše prínosné pripomienky, ktoré určite budú užitočné pre dobrú správu. Thank, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než udelím slovo pani spravodajkyni, spýtam sa komisie, či si želajú vystúpiť k tomu, čo tu odznelo. Nech sa páči. Áno, ďakujem pani predsedajúca. Ja môžem len naozaj pogratulovať výboru za návrh stanoviska aj za veľmi relevantnú diskusiu. Dnešný deň tešíme sa na ďalšie kroky. Výsledok projektu bude určite nesmierným prínosom v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, Pani spravodajkyňa, máte slovo, trošku meškáme, poprosím, nech sa páči. Ja, áno, budem veľmi stručná, keďže už a, trošku a, sme zavrali viacej času, než bolo určené. A, ďakujem veľmi pekne všetkým, a, ktorí prispeli do diskusie. Samozrejme na konkrétne otázky ja budem odpovedať a, pri našom stretnutí. Budem rada, keď sa stretneme, aby sme možno niektoré body prediskutovali. A, súhlasím s potrebou finančnej gramotnosti, a, s pomocou nielen pri začiatkoch podnikania, ale aj s tým coachingom ako bolo povedané, pretože naozaj niekedy stačí len dobrá rada v priebehu toho prvého roka, roku podnikania a nemusia podnikatelia baliť krám, jak sa zvykne hovoriť, ale teda môžu ďalej pokračovať. A samozrejme v prípade neúspechu áno mať mať tú možnosť tej druhej šance. Veľmi dôležité je to, čo tu bolo povedané pani Sander, aby sa znižovala administratívna byrokratická záťaž. Práve s tým bojujú mnohí začínajúci podnikatelia, ich to veľmi odrádza, takže aj v tomto by sme mali v našich členských štátoch myslieť na to, aby sme im nehádzali zbytočné polená pod nohy, ale práve naopak možno aj zvýhodňovali takýchto začínajúcich podnikateľov a odbremeňovali ich od nadbytočnej administrácie. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za, za všetky pripomienky a teším sa na spoluprácu so všetkými kolegami. Thank you very... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým za veľmi zaujímavú, dobrú a dôležitú diskusiu. Chcem len všetkým pripomenúť, že časová lehota na predkladne pozmenujúcich návrhov vyprší 6. mája 12.00. A prejdeme hneď k ďalšiemu bodu programu, bodu 9. Činnosti a dohľad nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia. Ide o 84 doplňujúcich pozmenujúcich návrhov, ktoré predložil pán Lenárs pôjde o prepracované znenie. Ja len chcem povedať, že rada dosiahla všeobec, sa dohodla na všeobecnom prístupe v decembri minulého roku a keďže trošku meškáme, tak navrhujem, aby sme hneď prešli. Um, poprosím, Žerona, nech sa ti páči, máš slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. V marci prebehla veľmi dobrá úprimná diskusia k tomuto návrhu. Ja som veľmi rád, že mnohí kolegovia vtedy podporili moju správu, um, aj pokiaľ ide o všeobecný prístup. Všeobecný prístup vychádza z základného princípu, um, vychádza zo základných dôchodkových ustanovení, už som to povedal, a um, dôchodkové inštitúcie uh, slúžia sociálnemu účelu a majú zodpovednosť za poskytovanie dávok je kľúčové, aby takáto sociálna funkcia a triangel vzťahov e, boli uznané ako vedúce princípy tejto smernice. Ja som veľmi rád, že mnohí kolegovia predložili pozmenujúce návrhy za účelom posilnenia tohto mnohé, e, mnohé členské štáty chcú predať druhý pilier e, dochodkového zabezpečenia. Viem, že tieto piliere sú pod obrovským tlakom v mnohých členských štátoch a mnohé, e, mnohé členské štáty musia dôchodkové dávky aj škrtať z pohľadu budúcnosti a demokratického vývoja na kontinente. Bude naozaj potreba dostatočného, dostatočného financovania dôchodkov a to bude obrovským bremenom na rozpočtoch členských štátoch. Napríklad v roku 2008 štyria ľudia pracovali na každého dôchodcu, v roku 2060 to budú dvaja, ktorí budú pracovať, ktorí budú musieť pracovať na jedného dôchodcu, čiže je to výzva potrebujeme veľmi podrobne premyslieť e, budúcnosť v tejto oblasti. A práve teraz nastal ten čas. Ako hovorím, e, hovorím, že dôchodkové zabezpečenie by sa malo Um, rozvinúť bez toho, aby sme nejakým spôsobom ohrozo- ohrozovali sociálne zabezpečenie. Netreba zabúdať na sociálnu ochranu. Mali by, všetko by to malo zagarantovať istú, istú kvalitu života pri e, posilnení európskeho sociálneho modelu. Toto, je, toto figuruje v smernice a ja to podporujem. Som trošku prekvapený niektorými návrhmi, ktoré boli predložené a zdá sa, že bolo by lepšie, ak by sme sa obmedzili len na štátny dôchodok a ak by pili, druhé piliere existovali len pre tých, ktorí riade inštitúcie. Ja toto, ja toto odmietam. Cieľom, spoločný čo, cieľ v Európe je to, že ľudia sa môžu tešiť naozaj príjemnému dôchodku a je, je, je evidentné, že potrebujeme aj prvý, aj druhý pilier na to, aby sme sa v takéto situácii dopracovali. Hovorím, 84 pozmeňovacích návrhov bolo predložených, vrátane mojich návrhov. Celkovo máme 165 návrhov, s ktorými budeme pracovať. Mnohé z nich budú skvalitnením pôvodného textu, ale je tu ešte zo pár bodov, o ktorých by som rád s kolegami diskutoval. Niekoľko návrhov sa vyslovilo za to, aby IOEP EPS um, investovalo do nástrojov, ktoré, s ktorými sa neobchoduje na regulovaných trhoch. Treba byť opatrný. Nie som si istý, či ide o niečo, o čom by sa malo rozhodnúť na európskej úrovni bez toho, aby sme riešili špecifickú situáciu v prudenciálnom rámci členských štátoch. Ale je to aj preto, že musíme, mm, musíme mať na zreteli aj ten konečný cieľ. Musíme byť opatrní a presne vedieť, čo to bude znamenať pre príjmateľa a pre dôchodkové dávky, ktoré vo finále príjmateľ dostane. Počas prvej výmeny názorov som povedal, ehm, že smernica má ten správny, to správne zacielenie, by mala byť kľúčová v tom, že by povzbudila členské štáty, aby budovali dôchodkové systémy, v ktoré ľudia budú veriť. A skutočne ja dúfam, že my na tomto výbore um, zabránime nepotreb, takému, takémuto nadbytočnému bremenu. Um, ďalej je veľa návrhov, na ktoré by som sa rád pozrel s kolegami a budeme mať čas samozrejme, aby sme tak urobili. Na záver, je dôležité, aby sme dosiahli správnu rovnováhu medzi potrebou eh, vysokého štandardu v Európe, na druhej strane potrebujeme zobrať do úvahy potrebnú flexibilitu pre členské štáty, aby mohli prispôsobovať e, normy, štandardy, ktoré by sa hodili, e, ktoré by boli prispôsobené ich e, situácii doma. Myslím si, že asi v Štrásburgu pripravíme nejaké kompromisné znenie a ja sa veľmi teším na, na spoluprácu v nadchádzajúcich týždňoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz prejdeme hneď k tieňovým spravodajcom. Nech sa páči pán Joachim Šusté za SAD. Ja, äh, Ďakujem. Myslím, že množstvo pozmeňujúcich návrhov dokazuje širokú mieru konsenzu. To celkom iste súvisí a je s veľmi dobrou prípravnou prácou spravodajcu. Myslím, že e, sa môžeme zhodnúť v tom, že vďaka spolupráci sa ešte podarí mierne vylepšiť celý výsledný text. Chcel by som eh, poukázať eh, na jednu najvýznamnejšiu vec, eh, a chcem to skôr adresovať komisii, z nášho pohľadu je dôležité, aby tieto zamestnanecké dôchodky boli finančnou dávkou. Tu ide naozaj o zásadnú skutočnosť. My chceme požiadať o to, aby sa na to pamätalo. My nie sme za plnú harmonizáciu, ale domnievame sa, že keďže ide o sociálnu dávku, musí to byť zakomponované do systémov e, národného sociálneho zabezpečenia. Toto sa síce má istým spôsobom obmedzovať, ale zároveň e, aj zaručovať e, z legislatívy EÚ. Toto je E, taká zásadná poznámka. Ešte ďalej by som chcel napriek širokej zhode predsa len spomenúť viacero ďalších e, bodov, konkrétne tri. Aj keď tvrdíme, že tu ide o sociálnu dávku, mali by sa teda ponechať národné e, možnosti rozhodovania, bude to na báze dobrovoľnosti ale musia panovať isté minimálne mm, normy a tu sa zrejme zhodneme so spravodajcom, že e, nechceme nejako um, zvyšovať administratívnu záťaž. Práve naopak, domnievame sa, že pravidla by mali byť čo najjednoduchšie. Mm, ďalej, pán spravodajca veľmi správne e, spomína, že e, čo sa týka detajlov, tie by sa mali rozpracovať podrobnejšie, teda čo presne spadá do tejto kategórie, čo sa môže využiť aká mm, forma znenia sa bude uprednostňovať, teda, že sa to bude stiahovať aj na neregulované časti trhu um, produktov dôchodkového zabezpečenia. Toto ešte stále nie je celkom vyjasnené. Budeme sa musieť dohodnúť na tom, ako sa k tomu postavíme, e, čo sa týka akého pôvodu a určenia v prípade dohľadu malo by sa, sa zdôrazňovať, že e, právomoc, e, tá hlavná právomoc má byť predsa na úrovni daného členského štátu aj e, v oblasti dohľadu. Myslím, že teda v mnohých ohľadoch sa zhodneme, podarí sa dosiahnuť e, kompromis a konsenzus. Už sa teraz teším na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Veľmi pekne, pán Šuster. Teraz poprosím Prosím, pani Anigirke za EKE. E. Nech sa páči. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, e, drahý kolega Lena Erste. Ja už som v úvode povedal, že váš základ je dobrý, pretože e, vytvára predpoklady na podporu zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia ako potrebný druhý pilier udržateľného dôchodkového zabezpečenia. Mnoho mojich kolegov v skupine ECR predložilo pozmývacie návrhy, najmä technického charakteru. Ide tu o to, aby sa e, zabránila ešte e, zvyšená e, byrokracia, aby sa zjednodušili podmienky tohto nároku a taktiež, aby sa dodržiavala rôznorodosť systémov v jednotlivých všetkých štátoch. Chcel by som spomenúť dva hlavné body, ak dovolíte, ktoré som zvraznil ja vo svojich pozniecich návrhoch. Úpravy, ktoré budú priateľsky naklonené k rodinám, Mm, tým, že sa napríklad zohľadní aj obdobie výchovy dieťaťa. To sa týka najmä matiek, ale aj mnohých otcov, ktorí sa na pracovisku rozhodujú, e, že e, si ponechajú aj istý čas, ktorý budú venovať e, výchove dieťaťa. To by sa nemalo potom znevýhodňovať pri vypočítavaní na roku na dôchodok. Tu totiž nejde o žiadnu dovolenku, ide tu o veľmi užitočné obdobie. 70 ehm, dôchodku v súčasnosti platia deti iných um, pracujúcich. Eh, ide tu akýsi um, zmluvný kontrakt dvoch generácií. Uh, eh, platenie dôchodku je um, akýsi nárok rodičov, avšak ak budem očakávať, že budú vychovávať svoje deti bez nároku na nejakú odmenu, tak to bude čisté otroctvo. Myslím si, že teda v stanovení pravidel by sa mali zohľadniť aspekty, ktoré budú priaznivé pre rodinu. A ďalej po druhé, myšlienka európskej e, dôchodkovej pečiatky. Tu podľa mňa ide o to, aby sa v Bielej knihe e, spomenutý návrh e, dôchodkov, čo sa týka certifikácie, dôchodkového zabezpečenia a sú tým súvisiacich produktov e, e, produkty v druhom pilieri a aby sa znižovala miera byrokracie. Takéto e, certifikácie budú však zbytočné, ak budú nezrozumiteľné. Preto chcem poukázať na to, aby tieto systémy boli čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie. Kde sa hovorí o dôchodku, musí naozaj ísť v skutočnosti aj dôchodok. V každom prípade takáto známka eh, by mala mať možnosť niesť aj európske hviezdičky. Teším sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a dúfam, že sa nám spoločne podarí vypracovať eh, pozitívny výsledok v prospech eh, našich zamestnaných a ich dôchodkového zabezpečenia. Ďakujem pekne, pán Gerike. Teraz dám slovo skupine ALDE, konkrétne pani Dlabajovej. Ďakujem, hovorím teraz v mene kolegyne Marian Harkin, ktorá je tým spravodajkyňou ja teda, ak dovolíte, len prečítam jej poznámky k tejto správe. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi za jeho rozsiahlu prácu na tejto správe. Súhlasím s e, celkovou dôverou mnohých jeho návrhov. E, podporujem taktiež jeho myšlienku využívať nelegovaných aktov a domnívam sa, že by sa e, nemali využívať, pretože nie sú užitočné v tomto prípade. Taktiež podporujem myšlienku, že riaditeľia týchto um, dôchodkových fondov by mali uh, splniť isté požiadavky, čo sa týka kvalifikácie, vedomosti a znalosti, ale nepodporujem myšlienku, že um, by tam mala uh, platiť aj podmienka profesionálnej kvalifikácie. Dobrá správa um, sa musí skôr stiahovať na hodnotenie, pôsobenia interné audity a kontroly Chcela by som prednes dve poznámky tejto súvislosti, ak dovolíte. Takéto plnenie by malo byť proporčné k veľkosti, rozsahu a povahe tohto um, programu. A po druhé, a tu nesúhlasím so spravodajcom, v návrhu 14, 16 a 26 vzťahuje mnoho podrobností, ktoré sa týkajú konkrétnych požiadaviek, napríklad v návrhu 14 vypúšťa všetky navrhované prvky, ktoré sa týkajú hodnotenia rizika aj keď si myslím, že návrh komisie je príliš preskriptívny. Rovnako si myslím, že vypustenie všetkých týchto prvkov e, zachádza priďaleko a e, zrejme by sme potrebovali väčšiu mieru rovnováhy. E, podobne je to aj v prípade návrhu 16, čo sa týka vypracovania správa a revízie uplatňovania smernice a v návrhu 26 tu e, bude potrebná hĺbšia spolupráca, ako navrhuje to, čo sa týka interných systémov. Donívam sa, že jednotný a univerzálny prístup e, k týmto systémom nie je vhodný vzhľadom na odlišnosti e, systémov jednotlivých štátov a taktiež vzhľadom na rozlišné potreby všetkých účastníkov. Myslím si, že by sa mali zaviesť minimálne požiadavky, ale musíme umožniť členským štátom dostatočnú mieru flexibility na to, aby dokázali eh, plniť požiadavky členov týchto zabezpečení. Taktiež, čo sa týka eh, ustanovení, eh, tie sa musia presne stanoviť, ale musí to byť proporčne nastavené. V návrhu 7 sa hovorí o ochrane dôchodkových práv pracujúcich a taktiež o právo pracov v jednom členskom štáte, ale návrh 22, ten sa týka práv členov v prípade presunu všetkých alebo čiastočných práv a taktiež návrh 41, ten umožňuje istú reflexibility, flexibility ako som už povedala, podporujem e, všeobecné smerovanie e, tejto správy, e, mnoho návrhov, ktoré sa týkajú udržateľnosti dôchodkov. A ešte posledná poznámka, nie som si istá, či všetkými pozmeňujúcimi návrhmi naozaj zlepšíme situáciu, ale to bude musieť preskúmať sekretariát. Teším sa na spoluprácu s spravodajcom a ostatnými devými spravodajcami. Toto prosím, teda hovorí v mene eh, pani Marian Harkin. Ďakujeme pekne, Martina. A teraz dám slovo mm, pani González Dague. Gracias, bueno. Ďakujem pekne. Naprv, poprvé by som chcela poblahoželať eh, spravodajcovi eh, za tú snahu pri vypracovaní správy, ktorú vyvinul, avšak chcel by som zdôrazniť eh, politiky, ktoré sa týkajú práve eh, či dôchodkov alebo podpory eh, presúvania dôchodkov z druhého pilieru, ktoré predstavujú riziko pre iné. Tá, je isté, tak ako to povedal už spravodajca, že štátne dôchodky sú teraz pod veľkým tlakom a toto je spôsobené dvoma základnými, dvoma základnými dôvodmi. Po prvé je to kríza, ktoré spôsobili finančné inštitúcie a po druhé je to politické riadenie tejto krízy, ktoré eh, eh, vyvolalo tento tlak, ktorý je na dôchodky, eh, ktoré obmedzujú vlastne sociálne ako aj ďalšie práva. Myslíme, alebo teda chápeme, že teda to, že štátne dôchodky, ktoré sú pod takýmto veľkým tlakom, e, to je jasná vec, avšak e, mali by sme si stanoviť jasné e, príčiny toho, ako vytvárať vlastne ďalšie typy dôchodkov a takisto tieto podniky, kto, alebo tieto finančné inštitúcie, ktoré spôsobili túto krízu, napríklad v Španielsku, ktoré získali monopol na získavanie hypotekárnych a udelovanie hypotekárnych úverov, čo spôsobuje, že každý deň sú ohrozené stovky rodín práve kvôli tejto ich činnosti, tak eh, teraz sú to práve tieto, ktoré by mali riadiť eh, takéto eh, prostriedky. Myslím si, že to nie je správne a je to spojené s ďalšími otázkami, ktoré boli spomenuté, napríklad konkurencieschopnosť európskych podnikov, ako ďalej vytvárať také normy, ktoré by zabezpečili dohľad, ako aj zabezpečenie transparentnosti pre No, takéto zamestnanecké dôchodky, avšak boli by sme, eh, radi by sme mali k dispozícii také údaje a také eh, čísla, ktoré eh, spomenal, ktoré spomínal spravodajca napríklad v Španielsku máme údaje o nejakých 150 dôchodkových fondoch, ktoré za 8 rokov len 1,8 prekonali alebo zabezpečili priemernú rentabilitu za posledných 15 rokov a len menej ako 10 z týchto eh, vygenerovalo straty. Takže rentabilita, ktorá v, skuč- eh, v, v, moja krajina zabezpečila, je naozaj deficientná. Potom, pokiaľ ide o rezervu štátnych dôchodkov, je to eh, jeden z najväčších tvorcov štátneho dlhu. Preto si myslíme, že je to skôr riešenie ako problém. Avšak keby sme mali matateľné údaje k dispozícii, napríklad by sme pochopili, že druhý pilier je veľmi dôležitý a že by sa nemal e, zmeniť na fond štátnych dôchodkov a že e, e, dôchodky z druhého pilieru sa nakoniec pretvoria na taký doplnkový nástroj pre štátne dôchodky a že štátne dôchodky by, mali potrebo- by potrebovali byť niečím takým podporným toto sú aj dôvody, prečo zdôrazňujeme to, že práve e, tie verejné, verejná moc by mala zabezpečiť e, ekonomické garancie pre občanov, ktoré ktorí už sú v dôchodkovom veku a ktorí z rôznych dôvodov už ukončili svoje, svoju prácu skôr. A myslíme si, že ten systém štátnych dôchodkov by mal eh, mať k dispozícii dostatočné financie, aby zabezpečil eh, vyplácanie týchto dôchodkov a toto by mala byť naša absolútna priorita. Ďakujem. Thank you, thank you very much. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k zeleným. Pani Jean Lambert je tým spravodajkyňou. Is there anyone else from... Táto nie je. Zastupuje niekto iný skupinu zelených? No, it seems... Dá sa, že nie. Ešte žiadala o slovo pani McIntyre. Pýtam sa, či ešte niekto ďalší žiadal o slovo. Ešte Simon. A týmto teda uzatvorím zoznam rečníkov. Nech sa páči, pani McIntyre. Uh, thank you very much. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi eh, za jeho prácu a taktiež za to, čo nám dnes povedal, keď sa vyjadroval k pozmeňovacím návrhom. Myslím si, že v tomto prípade môžem podporiť eh, dôchodkový z druhého piliera a podporoval som aj tretí pilier. Význam tejto správy je však v tom, e, že v prípade každého členského štátu je to iné. V prípade Veľkej Británie sú tu niektoré významné prvky. Mm, myslím, že to zdôrazňuje aj tá um, širokospektrálna podpora, ktorú si táto správa získala. Napríklad môj pozmiovací návrh 132 a návrh Šona Simona 133 sú veľmi podobné. Teda obaja podporujeme túto myšlienku, ja to robím s veľkým potešením. Chcem tiež veľmi s veľkým potešením podporiť návrh Šona 108, ktorý podporuje a posilňuje sociálny a taktiež ťahy medzi sociálnymi partnermi, pretože toto považujeme v Veľkej Británii za veľmi dôležité. Ja som po svojich pozmeňacích návrhoch sa snažila znižiť náklady, pretože toto sa potom presúva na potenciálnych príjemcov. Napríklad môj návrh 115 e, sa týka toho, kde už dostatočná miera ochrany nie je k dispozícii. Nemusíme teda opäť minalizať e, koleso. Musíme trvať na konkrétnej miere ochrany e, iba tam, kde chýba. Nemusí sa to stiahovať eh, na celú škálu prípadov. Čo sa týka hodnotenia dopadov, to by eh, stalo 2 až 3 eh, eurá na člena na rok. Čo sa týka dodatočných nákladov, v Veľkej Británii sa znižujú náklady na dôchodkové zabezpečenie o 0,75 na osobu, teda je dôležité, aby sme tu nezavázali žiadne ďalšie povinnosti, ktoré by spôsobili navyšovanie nákladov mm, týchto systémov. Som rozhodne proti návrhu 130, ktorý obmedzuje investície do výlučne štátom garantovaných nástrojov. Myslím si, že to je výrazný krok späť a myslím, že by sa tým zabránilo tomu, aby dôchodkové systémy v členských štátoch investovali do takých fondov, ktorých eh, cieľom je napríklad eh, doceliť peniaze do infraštruktúry a myslím, že by to bolo v rozpore s cieľom komisie podporovať penzíne fondy, aby investovali do dlhodobých projektov eh, na posilnenie ekonomiky. Teda v tomto nesúhlasím. Myslím si, že ďalší návrh, ktorý ma znepokojuje, je ešte a to som už spomenula, profesionálne kvalifikácie. Tu totiž by mohlo dôjsť k tomu, že sociálni partnery budú vylúčení. Nemôžeme totiž stanoviť, e, aké profesionálne kvalifikácie by sa do toho mali zahrnúť, tým by sme totiž vylúčili mnoho osôb z eh, tohto nároku. To celkom ste podporí aj Sean. A ešte posledná vec, 137, eh, tento podporujem. Teda dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť kvalitnú dohodu aspoň na národnej úrovni, ak už nie um, so všetkými kolegami z mnohých členských štátov. Ešte raz chcem poďakovať spravodajcovi za jeho úsilie. Pokúsime sa pomôcť mu v tomto procese. Ďakujeme. A teraz e, pán Simon. Niektoré otázky budú riešené na bilaterálnej úrovni. Pán Simon, ďakujem. Gratulujeme spravodajcovi a všetkým tieňovým spravodajcom. Ďakujem im za konsenzus, ten je vždy veľmi dôležitý. Nebudem hovoriť o predložených návrhoch z mojej strany, len mi dovolte e, sa vysloviť k jednému bodu. Ide o, ide o e, pozmeňovací návrh spravodajcu číslo 8. Tam sa hovorí o zriadení skupiny expertov na vysokej úrovni, ktoré by riešili najdôležitejšie otázky dôchodkovej politiky. Ja som chcel podporiť takéto, takýto návrh a chcel som povedať, že táto skupina na vysokej úrovni by mala riešiť nezámerné vylúčovanie ľudí z, z dôchodkových trhov, úspor, čiže čo mám tým na mysli? Napríklad e, učitelia, ktorí pracujú dočasne v Spojenom kráľovstve. Hovoríme o učiteľoch, ktorí nie sú, nie sú nutne súčasťou školského zboru. Prídu vtedy, keď nie, nejaký učiteľ v škole chýba. Boli výlučne zamestnávaní školami a miestnymi orgánmi, ale dnes väčšina z nich je zamestnaná v agentúrach stále učia, stále sú učiteľmi, robia presne tú istú prácu a Facebooku s kolegami. Nie je tam žiadny rozdiel s tou výnimkou, že tí, ktorých zamestnáva agentúra, sú vylúčení z dôchodkového systému a ne, nedokážu, nemôžu vstúpiť do systému, pretože členstvo v systéme závisí na, na zamestnávateľovi. Čiže nesúvisí s činnosťou, s pracovnou činnosťou, ale je to podmienené zamestnávateľom a nie je to určite takýmto spôsobom v záujme spoločnosti. Ja by som veľmi rád chcel, aby vysoká, vysok, skupina na vysokej úrovni riešila e, úlohu takýchto náhradných učiteľov a aby aby sa riešili tieto situácie, kedy, kedy sa ľudia vylúčia možno nezámerne z systému dochodkového zabezpečenia. Predsedajúca, ďakujem. Predtým, že to dám slovo pani spravodaj, pánovi spravodajcovi, pýtam sa komisie, či by sa s nami radi podelili o svoje stanovisko. Áno, ďakujem veľmi pekne, stručne. Vypočul som si diskusiu, mám k tomu tri body návrh, ktorý sme predložili, nechce zasahovať do sociálnych dohôd. To je určite veľmi dôležité, netreba na to zabúdať. Nechceme zasahovať do toho, ako sa upravuje členstvo v systémoch. Mm, mm, nech, ne, nechceme riešiť to, že či sa rešpektuje prestávka v zamestnaní alebo obdobie nezamestnan- nezamestnanosti Chceme sa ubezpečiť, že keď už dôjde k istému slubu príjimateľovi, potom IOP bude schopná naozaj dostať svojmu slubu. Čiže v tomto smere sa domnievam, že nemyslíme si nutne, že je tu napätie medzi sociálnymi zodpovednosťami a finančnými trhmi. Možno, že je to dobrým príkladom, kde vlastne finančný trh môže dobre poslúžiť E, sociálnemu blahobytu a cieľom sociálneho blahobytu, pretože vo finále ide o návratnosti investícií, hovoríme o príspevkoch ľudí, ktorí pracujú a takéto investície musia byť investované na kapitálových trhoch, aby potom vygenerovali istú návratnosť. Ehm, môže, môže to byť napríklad aj nástroj na nekotovanom trhu, ale to, čo je dôležité, je, že ktoré na, do ktorých nástrojov sa investuje, ale tí, ktorí robia tieto rozhodnutia, chápu tieto rozhodnutia, ale chápu aj riziko s tým spojené a chápu návratnosť e, a profil daného nástroja. Mm, preto tento návrh posilňuje riadenie v tejto oblasti. Ja dúfam, ne, nechceme vyslovať názor, či dôchodkové systémy sú horšie, lepšie. Myslíme si, že eh, istý prínos je v tom, mm, že by všetko nemalo byť v jednom košíku, ale že by to malo byť rozdistribuované. Mm, mm. Ide nám, nechceme, nechceme obmedzovať Ďakujem veľmi pekne komisii. Odozdávam hneď slovo pánovi spravodajcovi. Ďakujem, ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa ujali slova predo mnou. Myslím si, že tu panuje zhoda, kam by sme sa mali správou uberať. Sú tu isté otázky, myslím si, že môžeme si to dopracovať počas nadchádzajúcich týždňov, doladiť. Ja som spokojný podporou inštitúcií IOPS, pokiaľ ide o ustanovenia, dôchodkové ustanovenia, sociálne služby. Mali by sme byť veľmi opatrní, aby sme z toho neurobili prístup v štýle jedna veľkosť pasuje všetkým. A Nezabúdajme na kultúrne rozdiely medzi všetkými štátmi, medzi ich dôchodkovými systémami. Pokiaľ ide o doľaďovanie ustanovení vzdielam to, čo povedala pani McIntyre, a síce, že by sme, pokiaľ ide o neregulované trhy, najmä pokiaľ ide o investície do infraštruktúry, pozrieme sa určite na to, ale mám pocit, že sa určite budeme môcť dohodnúť. Pokiaľ ide o politiku priateľská k rodinám, Áno, ja súhlasím, je veľmi dôležité. Otázka, otázka je, že či táto smernica je práve tým správnym miestom na to, aby sme riešili túto otázku. Mm, a to by malo byť práve predmetom rozsiahlej diskusie aj na národnej úrovni, kde sa rozhoduje o ustanoveniach, e, ktoré sa týkajú zriadovania systému. Čiže pani Dabajová, pán Haken, áno, delegované akty komisie, ja som veľmi spokojní, ak ich odstránime, myslím si, že to za, za, za, zachádza príďaleko, potrebujeme proporcionalitu. Veľmi rád sa spoločne s vami pozrieť na takýto proporčný systém, akým spôsobom by sme to mohli nastaviť aj z pohľadu vyhodnotenia rizika, ale istotne sa na tom zhodneme už a pokiaľ ide o, o to, čo povedala pani González, samozrejme finančná kríza a spôsob, um, akým, akým sme sa aj zhostili. Nuž áno, aj to bude mať vplyv, ale nezabúdajme aj na demografické zmeny. Veľmi špecificky sme povedali v rámci smernice aj v, aj v správe, že penzi- dôchodky z druhého pilieru nie sú útokom na systém, nie sú alternatívnym systémom, sú doplnkovým systémom Súhlasím s komisiou, nemôžeme si dať všetky vajíčka do jedného košíka. Musíme diverzifikovať. Prvý, druhý a tretí pilier zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tomto ohľade a myslím si, že zdieľame všetci ten istý cieľ, aby sme zagarantovali naozaj slušný dôchodok pre všetkých Európanov. A pani McIntyre, pokiaľ ide o mm, pozmeňovací 131-132, pozmením to, aby sme sa ubezpečili, že zručnosti kvalifikácie sú primerané. Pozrieme sa na túto odbornú otázku. No a pokiaľ ide o 137. vyhodnotenie rizika, myslím, že ja sám som predložil podobný návrh. To by malo byť v poriadku. Skupina na vysokej úrovni, áno, aj to je jeden, jedna z otázok, ktorú bude treba riešiť, s tým plne súhlasím. Záverom ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Teším sa, teším sa na ďalšiu prácu v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca, ďakujem spravodajcovi, tým spravodajcom a členom výboru a chcem vám pripomenúť, že táto správa bude predložená na schválenie koncom mája 28 a to je vlastne záver ranejšieho zasadnutia. Budeme pokračovať o tretej po obede. Ďakujem. So this is it? Sorry.